Dear colleagues, I, I would like to start our, uh, our meeting uh, at this point uh, 10 of our agenda. Uh, aby som dnešné rokovanie a dovolte, aby sme začali s našou výmenou názorov s pánom Michailom Schneiderom, ktorý je spravodajcom výboru regionov o budúcej uh, koheznej politike. V pracovnej skupine uh, sme už mali diskusiu s pánom Schneiderom a bolo tu očakávanie, že celý výbor e, regio by si mohol vypočuť aj to, čo si myslí výbor e, regionov. A preto vlastne dávam slovo Michailovi. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pani Hübnerová, ďakujem aj vášmu výboru. Nie je to prvýkrát, čo sa zúčastňujem práce tohto výboru v otázkach e, koheznej politiky a všeobecne môžem povedať, že pre spravodajcu výboru regionov je veľmi cenné, vzácne spolupracovať s vami a diskutovať s vami pretože takéto rokovania nám prinášajú mnoho znalostí a keď my dokážeme pomôcť vám, tak dostávame tú klasickú situáciu, z ktorej vyhráva každý. Vo výbore regionov sme vypracovali tzv. E, e, stanovisko, výhľadové stanovisko výboru. Je to vypracované na žiadosť komisie, ktorá chcela poznať naše stanovisko k budúcej koheznej politiky k budúcej koheznej politike. E, tejto žiadosti sme vyhoveli, 15. apríla sme toto stanovisko schválili a teším sa, že vám môžem povedať, že bolo prijaté jednomyselne. Bolo by to jednoduché získať takéto jednomyselné schválenie, keby sme mohli všetky želania tam napísať, hlava nehlava. Nám sa podarilo ale názory zosúľadiť, je to koherentný materiál, získali sme súhlas všetkých a takto sme sa stali prvou európskou inštitúciou, ktorá má stanovisko k budúcej koheznej politike únie. Nechcem tu viesť dneska nejakú technokratickú prednášku, nechcem zachádzať do detajlov. Kto sa chce oboznámiť hlbšie, máte stanovisko k dispozícii. Chcem sa zamerať len na hlavné tézy a chcem hovoriť aj niečo o súčasnej situácii. To najdôležitejšie, tá najhlavnejšia výpoveď, ktorú máme ku koheznej politike je, že sme spoločne a dôrazne za pokračovanie silnej a udržateľnej európskej koheznej politiky, koheznej politiky, ktorá poskytuje ponuky pre všetky regionálne a lokálne uh, entity. Vedie nás presvedčenie, že kohezná politika ako žiadna iná európska politika prináša všetkým obyvateľom viditeľnú a zrozumiteľnú európsku politiku. Je to politika, ktorou sa dosiahlo mnoho e, sociálnych a iných procesov, ktoré sa v Európe rozbehli. Preto sme už dnes za to, aby v budúcnosti e, významná časť rozpočtových prostriedkov EÚ sa využívala na e, štruktúrálne aktivity v týchto regionálnych a lokálnych subjektoch, my sme nehovorili o konkrétnych rozpočtových aspektoch v tejto súvislosti. Zaoberali sme sa globálnou všeobecnou výpovedou. Dámy a páni, slogan, heslo, nové výzvy. Zdieľame názor komisie, že v súvislosti s hospodárskou, sociálnou a územnou súdržnosťou vznikajú nové výzvy, ktoré všetci poznáme. Je to zmena klímy, bezpečnosť zásobovania energiami, demografický vývoj a globalizácia. A vzhľadom na koheznú politiku vyjadrujeme naše presvedčenie, že tieto nové výzvy sú výzvami aj pre oblasť politiky súdržnosti. A to vtedy, keď tieto nové výzvy by viedli k zväčšeniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v európskych regiónoch. Európska kohezná politika môže znamenať príspevok k prekonaniu týchto problémov vtedy, keď zvýši konkurencieschopnosť a príťažlivosť regiónov. V súvislosti s týmito novými výzvami však nevidíme potrebu novej, nových e, nástrojov štrukturálnej politiky alebo potrebu formulácie nových cieľov v oblasti koheznej politiky. Dámy a páni, zdôrazňujeme v našom stanovisku a to hovorím s ohľadom na finančnú a hospodárskú krízu, v ktorej sa už roka pol nachádzame. Takže zdôrazňujeme, že európska kohezná politika predstavuje významný príspevok k podpore sociálnej súdržnosti, ako aj k zníženiu sociálnych rozdielov v EÚ. Práve na pozadí krízy musí politické organizácia sociálnej kohézie byť v súlade s priemyselnou a teritoriálnou súdržnosťou a aj po roku 2013 ju nesmieme zanedbávať. A a Európsky sociálny fond slúži práve na realizáciu tejto stratégie a dosahovanie týchto cieľov a javí sa nám aj v budúcnosti ako dobrý nástroj na tento účel. Preto by mal zostať v rámci koheznej politiky zachovaný a aj naďalej potrebujeme entry, integrované východisko pre použitie, využitie štrukturálnych fondov v Európskej únii. V našom stanovisku vyjadrujeme naše zásadné presvedčenie, ktoré sa týka európskych štrukturálnych fondov a síce, že predstavujú dôležitý nástroj, dokonca si myslíme, že ten najdôležitejší nástroj, aby všetky regióny mali možnosť využiť, rozvinúť svoje endogenné potenciály pre udržateľný vývoj, rast a prosperitu Vychádzame z optimistického stanoviska zásady. Pamätám sa, že pani Hubnerová, keď ešte bola komisárkou, to považovala za ťažisko svojich úvah. To je optimistická téza, že každý región má potenciál rastu a rozvoja a tieto treba nájsť, objaviť a potom podporovať. A toto je tá úvaha, z ktorej vychádzame a preto si myslíme, že kohezná politika nie je dobročinnosťou, to nie sú almužní milodary, ktoré sa rozdávajú prosebníkom, ale sú to cielené investície do existujúceho potenciálu, ktorý sa stimuluje s cieľom dosiahnuť ďalší rozvoj týchto regiónov, ktorý by viedol k ich samostatnosti. Keď hovoríme o tomto, tak chcem ešte upozorniť na niekoľko ďalších úvah Frederika Barku v jeho správe. To sa nazýva podmienenosť, kondicionalita a prúžnosť, flexibilita. Keď si pozrieme potenciál legiónov, keď naň vsadíme, tak musíme byť aj veľmi pružní. Musíme dať veľkú mieru slobody regiónom, aby sa dosiahli spoločné európske ciele. To znamená, že musíme mať vyvožený cieľ medzi Európou, to je kondicionalita, podmienenosť, a potom musíme mať konkrétnu realizáciu na mieste, to je tá pružnosť, flexibilita. Tu sa práve kladie dôraz na zásadu subsidiarity a to veľmi výrazne zdôrazňujeme v našom stanovisku, aby sme ukázali, aký význam, aká významná je zásada subsidiarity v, v systéme viacúrovňového spravovania spoločnosti. Pokiaľ ide o budúcnosť koheznej politiky, tak sa tam ešte uvádzajú niektoré zásady, ktoré uvediem veľmi heslovite. Niektoré z týchto zásad sú, aby aj v budúcnosti bola kohezná politika bola zameraná na celoeurópske ciele. To znamená, že odmietame opätovné akoby zoštátnenie, ktoré by znamenalo jej roztrieštenosť, zameranie na slabé regióny, zachovanie ponuky pre všetky regióny, zachovanie dnešného decentrálneho e, východiska koheznej politiky. A pokiaľ ide o nástroje financovania, tak sme presvedčení, že revolvingové fondy s tým sme začali. Myslíme si, že revolvingové fondy potrebujú ďalšie zdokonalenie do budúcnosti. A v úvodzovkách by som tu chcel upozorniť na súčasný problém môjho regiónu, ktorý možno majú aj iné regióny. Ja som z Osaska Anhalska. A už v poslednom období, programovom období, sme začali používať revolvingové fondy. Iste sa, pani Hübnerová, pamätáte, počula som o tom, že ste na to poukazovali. A aj v tomto, peri- v tomto období sme využili tieto prostriedky, ale máme problémy s Európskym dvorom auditorov, ktorý tvrdí, že revolvingové fondy sa môžu použiť v niektorých cieľových oblastiach ochrana klímy, e, bezpečnosť zásobovania energiami a práve prebieha diskusia medzi dvorom auditorom Saskom Antalskom DG Regiom, ktoré obhajuje naše stanovisko. Chcem vás upozorniť na tento problém, pretože je to problém, ktorý sa môže vyskytnúť aj v iných regiónoch a musíme to preskúmať a možno sa tu bude musieť niečo spraviť ak chceme použiť revolvingové fondy v širšom meradle, Nemôže sa jednoducho stať, že v dôsledku byrokratického pohľadu a prístupu sa obmedzí priestor využívania a manevrovania. To bola taká malá poznámka. Teraz, pokiaľ ide o budúcu architektúru koheznej politiky, tak to môžem veľmi stručne povedať. Sú to známe úvahy, aj vy o tom uvažujete. My sme toho názoru, že aj v budúcnosti regióny, ktoré zaostávajú, teda tie najslabšie regióny, by mali byť v centre podporovania, v centre podpory. To znamená, že veľká časť prostriedkov a nástrojov koheznej politiky by sa mala koncentrovať na tieto regióny. Dlho sme diskutovali o otázke obmedzenia, ohraničenia regiónov, aké kritéria, aké ukazovatele a ja som veľmi rád, že na konci sme sa dohodli jednomyselne v stanovisku na tom, že e, brutto domáci produkt je ukazovateľom e, na vymedzenie slabých a menej slabých regiónov a že aj v budúcnosti by sme ho mali použiť ako vymedzovací ukazovateľ. Potom existujú aj iné úrovne, kde sa používajú rôzne ukazovatele, napríklad pri hodnotení dôsledkov koheznej politiky. Tam si myslíme, že potrebujeme lepšie, širšie ukazovatele, ale nie, nie je to potrebné v prípade vymedzenia najslabších regiónov ďalej. Veľké množstvo regiónov mnohé konvergentné regióny po roku 2013 vypadnú z tejto skupiny. Tieto regióny sme zvykli nazývať aj e, e, prechodné regióny, regióny v prechodnej etape. My si myslíme, že tieto regióny, ktoré prekročia smerom nahor hranicu 75 v budúcom období, aby dostávali naďalej silnejšiu podporu, ktorá by bola teda silnejšia než tá podpora, ktorú by dostali podľa súčasných pravidiel. Nám ide o to, že te, doteraz sme investovali do týchto e, regionov, milióny eur sme investovali a práve teraz potrebujeme zabezpečiť udržateľnosť týchto investícií a to zabezpečíme takýmto e, ďalším financovaním po roku 2013, pretože ak by sme raz neznížili podporu, tak udržateľnosť týchto predchádzajúcich investícií by bola vážne ohrozená. A pokiaľ ide o architektúru, tretí bod, myslíme si, že aj v budúcnosti územná spolupráca je cesta, ktorú treba primerane podporovať. Cezhraničná spolupráca, nadnárodná a medziregionálna spolupráca majú svoju európsku pridanú hodnotu, ktorú viac než dobre dokázali a v zmysle integrácie Európskej únie a spolupráce regiónov a členských štátov. Aj tu by sme v budúcnosti mali e, mať zachovaný tretí cieľ. V stanovisku sme povedali aj niekoľko slov o realizácii politiky súdržnosti znižovanie byrokracie, administratívneho bremena a podobne. Chcem v zásade ale povedať, že v budúcnosti potrebujeme väč- väčšiu pružnosť v súvislosti s rôznymi špecifikami jednotlivých krajín. To sú veci, ktoré sa nezohľadňujú dostatočne a v súčasnosti pri kontrole využívania prostriedkov. Ja si viem predstaviť teda, že napríklad národné kontrolné úrady by mali byť viac zapojené do kontroly využívania a používania štrukturálnych fondov v zmysle, v duchu znižovania byrokracie. Dámy a páni, ešte jeden posledný bod, aby som dodržal časový limit. A to je práve prebiehajúca diskusia o stratégii Európa 2020 a vzťah, jej vzťah k štruktúrálnej politike. My ako výbor regionov sme v stanovisku, ale aj mimo neho vždy hovorili, že a vždy sme sa podielali na vypracovaní stratégie 2020. Boli sme zhrození prvým návrhom, môžem povedať. Tam sa politika súdržnosti vôbec nevyskytovala. Úloha regionálnych a lokálnych subjektov tam vôbec nehrala žiadnu úlohu. Táto čas sa výrazne zlepšila v oznámení komisie z februára aspoň verbálne, teda sa tam hovorí o význame e, lokálnych a regionálnych subjektov. Ale musím povedať, že ešte stále tu vidím veľkú potrebu diskusie a zlepšovania, zdokonalovania, a síce v dvojakom zmysle. A to môžem tiež len heslovite povedať. Nemôže to byť tak. Nesmie to byť tak, že politika súdržnosti bude v budúcnosti jedine nástrojom na realizáciu dočasnej stratégie Európa 2020. V tejto stratégii sú uvedené iniciatívy, ktoré nemôžu viesť k obmedzeniu európskej koheznej politiky, pretože štruktúralne fondy dokážu nájsť integrované riešenia problémov na regionálnej úrovni a túto schopnosť nemôžeme ohroziť tým, že by sa štrukturálne fondy zredukovali na plnenie odvetvových zadaní. A po druhé, ten význam a spoluúčasť lokálnych a regionálnych subjektov v EU, stratégii Európy 2020 je úplne podcenená. Tá zásada subsidiarity tam vlastne nehrá žiadnu rolu. V tej stratégii, ako znie dnes, tam vôbec neexistuje. Vôbec sa nezohľadňuje. Nezohľadňujú sa obrovské výkony, výstupy, úspechy regionálnych a lokálnych subjektov už v predchádzajúcom období počas Lisabonskej stratégie. A ak Lisabonská stratégia zlyhala, tak zlyhala aj na tom, že regionálne subjekty neboli primerane využité podľa svojich schopností a zapojené do tejto stratégie. A preto sa musíme z toho poučiť. My potrebujeme takúto synergiu, spoluúčasť všetkých úrovní, e, lokálnej, regionálnej, národnej, celoeurópskej. Musí to byť organizovaná súčinnosť a pri tejto príležitosti by som na záver chcel povedať, že s kolegom pánom Nistrejom sme uvažovali spoločne o tom, ako by sa dal uzavrieť taký pakt, územný pakt, ktorý by zabezpečil túto súčinnosť. Dnes ráno sme schválili spoločné vyhlásenie, ktoré vám chceme oznámiť a dúfame, že mnohí z vás sa na tom zúčastnia. Vo výbore regionov na, e, na budúci týždeň príjmeme, budeme diskutovať o uznesení. Budeme sa snažiť navrhnúť takýto územný pakt aj v našom výbore. Dámy a páni, to je to najdôležitejšie k našemu stanovisku a ďakujem vám za vašu pozornosť. Thank you very much, uh, Michael Schneider. And we now... Ďakujem pekne, pán Schneider. Teraz otváram diskusiu a pán, Nistel, Nistelroj je prvý rečník. Ďakujem, pani predsednička. Dnes sme skoro začali, to je dobrý signál, e, pretože je dobré mať takúto včasnú e, debatu, ale myslím si, že Zatiaľ sme sa v debate neposunuli až tak, ako sme chceli, ako sme sa dohodli ohľadom e, budúcnosti politiky súdržnosti, keď sme začali asi pred e, rokom, vytvorili sme pracovné skupiny. Niektorí z nás boli pozvaní, e, aby sa zúčastnili think tanku. A treba povedať, že také základy e, toho, čo chceme vystavať, e, to, to si musíme ujasniť. Musíme porozmýšľať nad tým e, a aj prijať rozhodnutie, možno že už dnes, či my ako výbor môžeme v tomto, k tomuto prispieť. Ja som si pozorne vypočul výbor regiónov a teda to, čo prijali Takže pozorne sme si prezreli to, čo prijali, prijal výbor regionov, že to teda nie je dokument EPP, je to dokument výboru regionov. A e, teda hovorili ste o cieľoch, hovorili ste o metódach, všetko ste možno nezopakovali, ale povedali ste, že otázka e, európskej distribúcie e, HDP na hlavu je ten, to hlavné kritérium, ktoré treba zachovať a my ako frakcia EPP by sme to chceli podporiť a tiež Hovoríte o územnej e, dimenzii, e, že je tu zodpovednosť členských štátov za operačný program a e, je tu potreba plniť tie požiadavky alebo potreby ľudí na miestnej a regionálnej úrovni. Ale a teraz v čase krízy, keď e, budujeme kritériá na to, ktoré regióny a ktoré ciele tu chceme zarodi- zaradiť, <clears throat> nedá sa len tak povedať, že niektorým regiónom sa darí a že ak to nie je e, založené na žiadnych reálnych číslach, ak nezamestnanosť v regióne viac ako 20 e, e, musíme to zahrnúť do cieľov. Tiež ste vyzvali k istým prechodným kategóriám regiónov, e, teda, že by sa isté regióny, e, že by prechádzali z jednej kategórie do druhej. Nevieme veľmi dobre, aké veľké budú tie kategórie, ale máte teda nejaký ten mechanizmus e, prechodu a môže sa to tak urobiť, pretože ak máme veľkú veľkú škálu tých prechodných pravidiel, pre e, e, regióny, ktoré by sa menili z cieľa 1 do cieľa 2. Neviem veľmi dobre, ako by to fungovalo. Myslím si, že na tomto by sme mali popracovať s Európskou komisiou. Nakoniec ste povedali, že Lisabonská stratégia a stratégia Európa 2020 sú relevantné, o tomto sa teraz bude diskutovať eh, v parlamente. Ja dúfam, že na junovom zasadnutí príjmeme uznesenie k týmto veciam. Povedali ste, že eh, na eh, Lisabonskej agende, v Lisabonskej agende, a teda, že ja si pam, ja viem, že sa teda nedosiahol možno taký želateľný pokrok, ale problém je v tom, alebo ten najväčší neúspech Lisabonskej agendy bol v tom, že sme nezapojili do tohto procesu mesta a regióny. Nepracovali sme na decentralizovanej úrovni. A ak vy vo výbore regiónov hovoríte, že by ste chceli monitorovaciu iniciatívu, e, teda správy o pokroku každý rok ohľadom plnenia cieľov, aby toto bolo sprístupnené, tak e, toto sa nám, sa nám podarilo. Ale je tu riziko, že možno zopakujeme tie isté chyby. A keď sme diskutovali o stratégii 2020 na plenárke, tak sme povedali, že potrebujeme uh, územný uh, e, pak, potrebujeme tu zapojiť mesta uh, alebo um, obce, aby boli zapojené miestne a regionálne orgány do tohto procesu, do diskusie v členských štátoch. Musia byť samozrejme zapojené aj do rozhodovacieho procesu. Ja viem, e, ako tomu bolo v Holandsku. E, bola e, diskusia v parlamente o o Lisabone a bolo povedané, že áno, to všetko ide dobre, to je vlastne európska agenda, poďme na ďalšie veci. Ale potrebujeme sa pozrieť na text e, komisie, pretože je tam e, e, je tam aj komunikácia s decentralizovanými orgánmi, ale je to zatiaľ veľmi krátko zrake. Tieto miestne orgány musia byť zapojené do skutočného procesu, nie len uh, mať informácie. Takže mne sa páči myšlienka uh, toho územného paktu, ktorý zapojí uh, tieto orgány do procesu. Európska komisia musí e, preskúmať, ako by sme toto mohli urobiť. E, mňa veľmi znepokojuje to, že hovoríme teda o stratégii Európa 2020 a ak nebudeme mať nejaký pakt alebo nejaký záväzok, tak e, bude mať obavy, že to nebude fungovať. Ale podporujem vaše myšlienky, toto poviem aj svojej politickej skupine a musíme diskutovať o, o tom, ako môžeme toto dostať do uznesenia e, stratégie Európy 2020, keď budeme o tomto hovoriť. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán Schneider za vašu správu. Tento dokument už poznám určitý čas. Musím povedať, že diskusia, ktorá prebieha vo výbore regiónov, myslím, reš, reflektuje, ehm, odráža tú diskusiu, ktorú vedieme my v parlamente, takže ma neprekvapuje, že v mnohých potom sme sa dopracovali k podobným výsledkom. Ja teraz s tým súhlasím a aj pán Lambert to už povedal viackrát, že musíme dávať pozor, aby kohezná politika nebola rozpočtom na plnenie stratégie 2020. E, ja to chcem povedať teda ešte jasnejšie pretože momentálne štruktúralné e, fondy sú do roku 2013 ešte stále označené na lisabonské ciele. Teraz sme Lisabon už e, odfajkli ako e, politiku, ktorá neviedla k tým želateľným riešeniam. Ale ešte sme sa neunúvali zistiť, či naozaj všetko nebolo dobre, či naozaj všetko nefungovalo a či sme niečo neurobili nesprávne aj s koheznou politikou. Ale mm, predtým, než by sme boli urobili toto, sme už vypracovali novú stratégiu na e, ďalších 10 rokov. Takže e, pre koheznú politiku začne fungovať do roku 2014. Všetci vieme, že to v skutočnosti bude trvať trošku dlhšie a potom budeme e, v roku 2020 v podobnej situácii, keď bude ešte ďalej prebiehať toto obdobie, príjmeme nejaké rozhodnutie. Dúfam, že nebude teda zlé, pokiaľ pôjde o hodnotenie tej dovtedajšej politiky ale podľa mňa by sme naozaj mali dať pozor na to, e, že treba koaliznú politiku vnímať ako osobitnú politiku, treba je definovať osobitné ciele. Ak, je to, ak to ide ruka v ruke s niečím ďalším, je to dobré, docelíme tú synergiu, ale mali by sme dávať pozor na to, aby ten eh, samotný obsah koheznej e, politiky sa vlastne e, neobracal na to, aby sme tým splňali vlastne nejaké iné ciele. A ešte jeden bod, ktorý sa myslím nespomína v správe, ale predsa len diskutovať o nám bude potrebné. V posledných dňoch sme sa začali zaoberať o budúcnosťou koheznej politiky tým, či e, tieto fondy je možné využívať ako e, formu sankcií proti krajinám, ktoré určité kritéria nesplňajú, alebo zle splňajú, alebo len nedostatočne splňajú. Mňa by zaujímalo, či e, sa o tomto diskutuje vo výbore regiónov a aké stanovisko k tomu majú príslušné regióny. To by, myslím, bolo dosť dôležité aj pre diskusiu, ktorú my budeme viesť na túto tému v budúcich dňoch a týždňoch. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, máme 6 rečníkov na zozname, takže uzatvorím už ten zoznam, aby sme potom nemali problémy s časom, ale máme naozaj iba 20 minút, musíme byť disciplinovaní, disciplinovaní a držať sa rečníckého času. Ďakujem pekne. Na úvod by som vás predsa poprosila o objasnenie eh, tomu, k tomuto dokumentu. Eh, na prvej stránke sa spomína EPP, takže je to riešenie návrh EPP, stanovisko EPP. To by som rada sa dozvedela, pretože práve teraz vedieme tie veľké diskusie o tom, aké sú eh, jednotlivé stanoviska politických skupín v tejto oblasti a ktorá politická skupina má koherentnú pozíciu a ktorá nie, pretože mnohé body, ktoré sa tu spomínajú, zodpovedajú skôr našej e, pozícii a nie tak e, si EPP. Ak by to bolo teda inak, bolo by to veľmi zaujímavé pre budúcnosť e, diskusí tu u nás v parlamente, preto by ma naozaj zaujímalo z vašej strany nejaké vysvetlenie, ako mám teda chápať tento nadpis a toto logo. A to, čo sa nespomenulo, je rozhodujúce v tejto otázke a je to téma peňazí a ich rozdelenia. To znamená, že chceme každému regiónu e, dať nejakú ponuku, to je milé, máme to aj v medziregionálnej spolupráci teraz, vieme, ako veľa peňazí v tom je a že to nie sú e, implementačné kohezné politiky, ale sú to experimentačné pilotné e, projekty. A nič sa zatiaľ nepovedalo k prerozdeleniu peňazí a tiež sa nepovedalo nič o tejto otázke, ktorá zohráva teraz svoju úlohu a to, že na 70%, na 60% nech región nemôžu sledovať svoje ciele, ale museli sa prispôsobiť e, tej Lisabonskej stratégii, týmto vlastne smerovaním prostriedkov boli dosť obmedzené. E, výbor regionov to vníma kriticky a hovorí, že regionálna politika má svoju hodnotu a stojí v popredí Samozrejme, všetko je teda e, pokryté tou celoeurópskou politikou, pretože išlo aj o spoločné rozhodnutie národnej, národných vlád a európskej e, úrovne. To je pravda, ale e, vlastne toto účelové viazanie prostriedkov bolo, prišlo predsa len z vrchu. Takže mňa by zaujímalo, aký je tu záujem zo strany e, regiónov v tejto, v tejto oblasti, e, v tomto vývoji. Zaujímalo by ma teda, aký, aké stanovisko zaujímate by v vašom dokumente. Aj správa Barka e, podporuje napríklad takýto, takýto prístup, že regióny vlastne sami lepšie vedia, na čo by radi použili tieto prostriedky. Ďakujem pekne. Teraz posledný rečník na, v tomto kole. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pán Schneider. Gratulujem vám k vašej správe. Aj eh, ďakujem za vašu kvalitnú prezentáciu. Ocek 43 tu sa hovorí o vhodných prechodných režimoch na to, aby sa dosiahla konvergencia. O, hovorí sa tiež o konvergentných e, cieľoch, o 75-percentnom e, limite. Potom tiež e, sa tu hovorí o postupných, o prechodných, e, o posledných prechodných regiónoch, 75-percentnom e, strope pre regióny. To je odsek 40, 43 ale niektoré regióny by si zaslúžili vlastne preferenčné zaobchádzanie. Musím povedať, že keď Portugalsko vstúpilo do EÚ, e tak e, bolo 40 e, z priemeru, ale asi o 5 rokov postúpilo veľmi rýchlo a prešli sme z tých 40% na zhruba 96% pre priemeru. Toto platí aj pre Kanárske ostrovy, aj pre Madejru, e, pre Azorské ostrovy a tak ďalej. Takže zhruba 90% európskeho priemeru, ale samozrejme sú problémy e, bez ohľadu na e, Mm, tú úroveň bohatstva, ktorú dosiahli tieto regióny. E, sú tam problémy vyplývajúce z ich e, povahy a e, bohužiaľ tých problémov alebo ťažkostí sa len tak ľahko nezbavíme. Takže toto, čo sa tu plánuje, aby sa veľmi rýchlo skončilo financovanie, to sa plánuje pre Madejru a pre Azorské ostrovy. Medzi Eh, medzi 2000-2006 dostala Madeira eh, asi 2 eh, miliardy, 2 milióny eur. Ako viete, 20. februára Madeira, Madeiru postihlo prírodné nešťastie, ktoré spôsobilo veľké škody škody z e, takmer 2 miliardy eur. Môžeme povedať, že za 6 hodín sme stratili vlastne 6 rokov e, práce. To všetko, čo sa vybudovalo za 6 rokov, sa za 6 e, hodín zničilo. Takže sa chcem spýtať, napriek tomu, že je nepochybné, že DPH bude naozaj rozhodujúcim kritériom pre E, financovanie. Nemali by sme tam používať aj nejaké iné o, e, e, kritéria. Napríklad na Kanárskych ostrovoch máme najvyššiu alebo je najvyššia miera nezamestnanosti v Španielsku napriek 80 percentnom, najvyš, napriek 80 Percent európskeho priemeru je tam veľmi veľká nezamestnanosť, 28,5% a je, e, je, sú tam na pokraji e, doslova sociálnej krízy alebo revolúcie. Takže sa chcem spýtať, nebolo by treba hľadať aj iné indikátory, napríklad miera nezamestnanosti alebo využívanie nových technológií na to, aby sme nebrali do úvahy len DPH eh, pre prideľovanie eh, eh, financí z budúcich fondov. Ďakujem pekne, poprosím vás o odpoveď. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, dámy a páni. Budem sa snažiť všetko zodpovedať. V prvom rade, koho stanovisko to je? Samozrejme, je to stanovisko výboru regiónov, inak by ste ma predsa nepozývali medzi seba. A to, čo sme vám rozdali, to som nevedela, že sa e, vám rozdalo. To je výtlačok mojej politickej skupiny. Pravdepodobne vám to rozdali, pretože má taký pekný farebný uh, obal. Ten, ten um, oficiálny dokument nie, nemá až takú prvú peknú stranu. Ale uh, máme teda čisté svedomie, naozaj si stojíme za našim stanoviskom. Keď hovorím, že bolo jednomyselne prijaté, tak to znamená samozrejme, že aj politická skupina EPP odhodlane e, spolu hlasovala za túto správu. Samozrejme, že ide o kompromisnú prácu e, aj u vás je tomu tak, keď sa pracuje na e, takýchto stanoviskách, tak treba zohľadniť rôzne pohľady. a ako predseda um, policie skupiny EPP musím povedať, že je to naozaj koherentné stanovisko, e, za ktorým naozaj môžeme stať. E. A k tej otázke rozpočtu a e, prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, úplne na začiatku stanoviska spomíname celkom pretene, že z dobrých dôvodov sa vzdávame toho, aby sme tu spomenuli nejaké konkrétne rozpočtové požiadavky. Na začiatku iba hovoríme, že značná časť rozpočtových prostriedkov by v budúcnosti mala byť dispozícii pre kohezné účely. Chceme, aby v prvom rade bolo jasné, eh, čo chceme. A potom uvidíme, v akej miere sa to môže realizovať. Takže preto žiadne konkrétne čísla a výpovede na tú tému prostriedkov, ktoré budú v dispozícii v budúcnosti. Pokiaľ ide o to účelové viazanie, na pracovnej skupine sme o tom už diskutovali. Z môjho pohľadu v Nemecku hovoríme, uh, treba robiť jedno, ale za, zároveň nepustiť ani to druhé. Takže uh, treba dobre integrovať oba prístupy, ten uh, z dola nahor aj uh, z hora nadol. Uh, toto účelové viazanie ehm, by sme možno neboli potrebovali, aj bez takéhoto viazania by sme boli jednoducho investovali veľa prostriedkov na tie ciele spomenuté v Lisabonskej stratégie, lebo, tá, lebo to jednoducho vychádza z povahy veci, keď nejaký región chceme podporiť v jeho sociálnom a hospodárskom rozvoji. Jednoducho treba zasahovať v tých oblastiach, kde e, predpokladá intervencia aj Lisabonská stratégia. Ale pre budúcnosť tu vidím to nebezpečenstvo, že toto e, účelové viazanie sa rozšíri značne, lebo sú takéto výpovede. A som rád, že e, zdá sa, že tu máme zhodu, že potom tu nebude už reč o nejakej um, samostatnej koheznej politike a integrovaných uh, prístupoch koheznej politiky že už tu z nich nič, po nich nič nezostane. Takže je dobré, aby sme sa starali o nejaký harmonický um, um, vzťah medzi nimi. A uh, teraz k tej ďalšej uh, otázke uh, by som chcel povedať, že v našom dokumente hovoríme celkom jasne, že uh, si túto tému volíme z oblasti konvergencie pokiaľ ide teda o výber regiónov, neboli žiadne pozmeňovacie návrhy, ktoré by hovorili niečo iné. Všetci sa zhodujeme na tom, že hovoríme o regiónoch, ktoré dnes e, splňajú cieľ konvergencie a na e, základe svojho pozitívneho vývoja, e, ktoré, za ktorý ďakujú aj európskej pomoci, že pres, prekročia ten práh 75 a zostali by sme vlastne potom ešte naďalej v tej oblasti konvergencie. Nebol tu žiaden pokus e, po výbore regiónov vytvoriť nový cieľ, ktorý by povedal, že všetky regióny medzi napríklad 75% a 90% jedno, odkiaľ pochádzajú, majú mať novoformulované cieľe v budúcnosti. To vo e, výbore regiónov nehovorí nikto. Je to iba o to podchytenie tých regiónov, ktoré dnes e, dostávajú najvyššiu možnú mieru podpory. A potom téma indikátorov. Pán Tišejra na viacerých miestach v stanovisku spomíname, že to má byť nezávisle od, od, od architektúry ciele 1, 2 a 3, že jednoducho nezávisle od toho sú osobitné e, e, prípady určitých regiónov. Môžu to byť ostrovy, e, eh, Malorka napríklad nie je problém region, alebo sú nie je problematický región u nás, ale, ale niektoré ostrovné oblasti a odlahlé oblasti takéto môžu byť. Takže nezávisle od um, architektúry môžu mať svoje osobitné problémy a teda potrebujú aj osobitný prístup. Madeira uh, sa vyvinula uh, úžasná. Môj uh, kolega v politickej skupine prezident Šardín sa o to zaslúžil do značnej miery, to viem. Takže diskutovali sme o integrátoroch a dospeli sme k tomu, teda indikátoroch, a dospeli sme k tomu, že neexistujú žiadne univerzálne, objektívne preskúmateľné indikátory, ktoré by boli chápané vo všetkých regiónoch rovnako, okrem teda e, HDP, ktoré sa môže použiť e, za, ten, za týmto účelom, tá, účelom. Takže v budúcnosti chceme toto kritérium, ktoré sa overilo v praxi, používať naďalej. A potom posledná otázka štruktúrálne fondy ako um, spôsob sankcionovania. Tu len môžem odpovedať iba ja. Osobne o tomto sme nediskutovali vo výbore, lebo je to nová téma. Ja osobne to považujem za absolútne kontraproduktívne. Prostriedky zo štrukturálnych fondov sú prostriedky, ktoré sa majú nasadiť v situáciách, kde je nejaká slabosť, kde treba pomôcť Takže kde je nejaký cieľ, tak eh, tam by sa mm, tam by mohol vzniknúť dojem, že je to odmena, ktorú je možné aj zobrať. A toto, tu ja vidím problém, to sa mi nepáči. A potom eh, tá pomoc, ktorú majú tieto prostriedky priniesť, eh, hrozilo by, že už keby sa odňala, tak by sa tieto jedno, jednotlivé služby nemohli vlastne poskytnúť. Ja si myslím, že sú iné typy sankcií, ktoré by boli vhodnejšie na dosiahnutie tých cieľ. Ale samozrejme som za to, aby sme diskutovali o sankčných prostriedkoch, ale slabých ešte viac e, oslabiť. E, takéto niečo vnímam e, dosť skepticky, musím povedať. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, máme ešte stále štyroch rečníkov. Poprosím vás o stručnosť, aj keď teda trošku si vezmeme z nášho hlasovacieho času. Ďakujem pekne, budem veľmi stručná. Niektoré členské štáty, bolo nám povedané, veľmi dobre využili štrukturálne fondy za posledné obdobie napríklad Grécko a Írsko. Počuli sme e, včera vo výmene názorov s Dirkom Anerom a Veronikou Gafe, že regionálne e, rozdiely sa napríklad v Grécku počas toho obdobia zvýšili a ja z mojej skúsenosti viem, že tak tomu bolo aj v Írsku. Ja vítam vaše závery, to, že hovoríte o cieľoch koheznej politiky, predovšetkým prostredníctvom e, rozvoja jednotlivých regiónov znižovať tieto regionálne rozdiely a ako chcete využiť túto informáciu e, počas nasledujúceho obdobia o tých e, zvyšujúcich sa rozdieloch. To vyčlenovanie prostriedkov je vynikajúce, ale aké ešte ďalšie časti debaty tam musíte zaradiť? Ďakujem pekne, pán, pani predsedníčka. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi Schneiderovi a výboru regionov za e, odvedenú prácu. Ja pochádzam z Azorských ostrovov. Je to e, politicky aj administratívne autonómny región. A preto tento dokument vnímam pozitívne, môžem ho podporiť. Sú tu veľmi dôležité princípy, napríklad definovať pozíciu proti um, um, proti centralizácii, to znamená brať moc regiónom, aby sa tá moc sústredila v rukách štátu. Uh, Eh, sú tu dôležité otázky, ako napríklad eh, pri menej rozvinutých regiónoch zachovať im podporu, aj keď samozrejme treba brať do úvahy, že eh, konvergenčné politiky sú veľmi významné ale tiež musíme mať politickú moc a odhodlanosť na udržanie Eh, potenciálu rozvoja týchto regiónov eh, prostredníctvom stratégie 2020 eh, podporovať tieto regióny v súlade s cieľmi podpory udržateľného a inteligentného rozvoja. Ide tu o harmonizáciu rozvojovej politiky, politiky vidieckého rozvoja. A toto je, myslím, ten základný princíp, pretože samozrejme, keď prostriedky nepostačujú, e, je potrebné e, oveľa dôležitejšie, aby sa využívali e, čo najrozumnejšie. Teraz... Ďakujem pani predsednička, aj pán Schneider. Takže ďakujem za tú to veľmi dobrú, presnú prezentáciu. Mám dve pripomienky. Prvá sa týka sankčného mechanizmu, ktorý by sa mohol stanoviť pre kohezný fond, štruktúrálne fondy alebo aj agrárny fond. My tu máme iné názory. Hovorili sme o tom včera s pánom Anerom v komisii tu v našom výbore. Ja si neviem e, predstaviť, aby krajina, ktorá e, porušuje pakt stability by dokázala zmysluplne použiť tieto prostriedky, takže je treba zlepšiť kontrolu a mali by sme e, byť proti automatizmu v používaní fondov z týchto, prostriedkov z týchto fondov. Mám ešte požia- otázku k prechodnej podpore. Hovorili ste, že ide o regióny, ktoré budú vyradené z najvyššej kategórie podpory. Ale potom je tu ešte tá ostatná časť Európy, veľká časť Európy. Čo spravíme s tým? A ja si myslím, že sme urobili veľký pokrok v ciele konkurencieschopnosť a zamestnanosť. A v mnohých regiónoch vidíme, kde je európska pridaná hodnota, vidíme rast pri malých a stredných podnikov, vytváranie rôznych sietí. Nevieme si, nevedeli by sme si predstaviť, pretože sú ešte regióny v, e, v západnej Európe, ktoré sú relatívne veľmi chudobné, že by sa peniaze pre cieľ 2 zvýšili na rozdiel od tých, ktorí hovoria, že pr- finančné prostriedky z tohto cieľa treba dať k dispozícii. Ďakujem, Žankal. Like... Ďakujem veľmi pekne. Tiež e, sa chcem poďakovať pánovi Schneiderovi za vynikajúcu správu. Veľmi stručne Myslím si, že Lambert van Nistelrooy veľmi dobre povedal, že by sme mali zapojiť viac miestne orgány do rozhodovacieho procesu. Toto je veľmi dôležité pretože čím, e, pretože oni sú blízko toho diania a po druhé, e, tieto orgány sú ďaleko od rozhodovacieho procesu nielen vo vlastnom štáte, ale aj od európskej úrovne. Uh, a myslím si, že ak budú do procesu zapojené, tak to bude výhodnejšie, než keď zapojíme len národné parlamenty. Takže myslím si, že Lambert toto veľmi dobre povedal a musíme to podporovať. A potom súhlasím aj s ďalšími pripomienky, že potrebujeme reklasifikovať regióny, to ako ich hodnotíme, 75 priemeru HDP EU. Myslím si, že toto je dobré kritérium, ale nemal by byť uh, jediné a potom, čo sa týka aj napríklad kúpna síla alebo nezamestnanosť, e, toto by mohli byť možno ešte aj oveľa lepšie indikátory ekonomickej e, sily regiónov, e, lepšie než to 75-percentné kritérium HDP, e, 20 e, nezamestnanosť e, a, a, ak teda ten región je, má nad 75 HDP, nuž toto tiež treba riešiť. Myslím si, že bude veľa regiónov, ktoré by sa takto mohli reklasifikovať. Myslím si, že na toto ešte musíme sa pozrieť. A nakoniec chcem povedať, že Lisabonská street stratégia je správna a ja už som unavený z toho, že ľudia iba hovoria, že Lisabonská e, stratégia nefunguje, ale nemáme vôbec žiadne náznaky, že by zlyhala. A myslím si, že potrebujeme mať spravodlivú analýzu, pretože určite je veľmi veľa dobrých vecí v Lisabonskej stratégii, ktoré sme dostatočne nezdôraznili. Ak ľudia hovoria, že Lisabonská stratégia zlyhala, tak hovoria vlastne aj o sebe, že, uh, že zlyhali. Tak preto potrebujeme mať analýzu a, a potrebujeme už prestať nad tým uh, horekovať alebo nadávať, e, naozaj e, nemôžeme povedať, že vo všetkom sme zlyhali. Potrebujeme objektívny prístup a náhľad. A posledný rečník. Ďakujem, pani predsednička. Už sa povedalo, že regionálne rozdiely v niektorých eh, regiónoch, ako, eh, krajinách ako Grécko sa zvýšili uh, tie rozdiely medzi napríklad uh, c, veľkými mestskými centrami a medzi uh, okrajovými oblastiami sú veľmi veľké. A ako by mohla kohezná politika uh, pomôcť uh, vymazať tieto rozdiely? Nuž, jedným z cieľov koheznej politiky v budúcnosti je posilniť úlohu miestnych a regionálnych orgánov a posilniť aj subsidiaritu. A preto by som chcel vedieť, akým spôsobom môžeme zachovať rovnováhu medzi subsidiaritou a e, tou skutočnou situáciou a prístupom e, Európskej e, únie k tejto situácii. Ja, ich danke Ihnen herzlich. Ähm, Ďakujem veľmi pekne. Začnem s vysvetlením. My sme, chcem povedať veľmi jasne, že my sme pri vymedzení e, regionov za to, aby sa použil jeden jediný ukazovateľ a to bol ten brutoprodukt e, a žiadne iné indikátory. Takže E, pri iných e, úrovniach sa dá hovoriť aj o iných ukazovateľoch, ale nie tu. Takže my sme za to, aby aj v budúcnosti sme používali by tak, ako doteraz, ako jediný rozhodujúci ukazovateľ. Pokiaľ ide o prostriedky pre cieľ 2, takže z tohto by som sa chcel diplomaticky vyvliecť. Vedome sme v stanovisku sa k tomuto nevyjadrovali Nehovorili sme nič o výške alebo o e, obsahu budúcej koheznej politiky veľmi konkrétne a preto nechcem ani teraz nič povedať. A k prechodným regiónom ešte raz veľmi jednoznačne, my sme za to, že by to mali byť výlučne e, regióny zo súčasného cieľa konvergencia a, pod, a tam už je aj z rozpočtového hľadiska dnešný kontext konvergencie. Takže to chcem teraz jasne povedať. Pokiaľ ide o sankcie a odňatie štruktúrálneho fondu ako sankcie, ja osobne si myslím, že keď budeme o tom podrobne hovoriť, a diferencovanie, E, by sme o tom hovorili, budeme mať diferencované stanoviska, ale ak hovoríme o zneužívaní štrukturálnych fondov, a tu povieme, že tu končíme, už nič nedáme, to je podľa mňa e, niečo, čo by sme mali všeobecne silnejšie možno uplatňovať. Ja nehovorím o všeobecnej sankcii, pre túto časť rozpočtu, to sa určite dohodneme. Ja hovorím o zneužívaní a potom o zastavení. Pokiaľ ide o ten pomer, tak to je snad tá posledná otázka. Vzťah u 2020 Lisabon a kohezná politika. Priateľ Olbricht pred niekoľkými rokmi povedal niečo, čo sa mi veľmi páčilo. Pokiaľ ide o ich vzájomný vzťah, povedal Lisabonská stratégia, tedy ešte platila, je dočasná stratégia a keď sa všetko podarí, tak potom ciele Lisabonskej stratégie dosiahneme. Vieme, že sme ich nedosiahli a potom už nebude existovať. Ale kohezná politika bude ešte stále existovať, pretože tá je zakotvená v zmluvách. Je to zásadná európska politika a nie dočasná politika. A takto to musí byť aj v ďalšom rozpracovaní stratégie Európa 2020 Proste kohezná politika má svoje vlastné miesta, vlastnú váhu a sú pre ňu dobré dôvody a mali by sme na ne aj naďalej dbať a ich zohľadňovať. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za túto diskusiu, ako aj za vaše podnety. Ďakujem. Ja by som sa veľmi srdečne chcela poďakovať vám v mene nás všetkých a dúfame, že bude príležitosť na budúcu spoluprácu a vždy keď e, teda budete hovoriť o týchto dôležitých veciach, e, budete medzi nami vítaní. Vážení kolegovia, teraz už prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Bod 11, hlasovanie. Pre, ešte pred začiatkom hlasovania by som chcela skontrolovať, či hlasovacie zariadenia fungujú. Dajte tam prosím svoju kartičku a skontrolujeme si to. Dobre, takže Otváram hlasovanie. Všetci hlasujte. Hlasujte, poprosím vás teda. E, takže poprosím vás, aby ste prestali e, hovoriť a začali hlasovať. Takže ešte raz. Vážení kolegovia, otváram hlasovanie. Almost done. There's still somebody who, who didn't vote. Ešte stále je tu niekto, kto nehlasoval. Myslím, že ešte si všetci neskontrolovali zariadenia, alebo dobre teda, takže uzatváram hlasovanie. yeah, it works. It looks like it works. Takže vyzerá to tak, že to funguje, takže začneme bodom 11, a to je správa Šona Kellyho, pozmenujúci návrh 1. Áno, Kostanca Chcela som iba poprosiť, aby e, sme e, zaratali aj hlas pána. Drauf achten. E. Myslím si, že za chvíľu bude tiež predstavovať svoju vlastnú prácu, takže akorát nemal svoju kartičku k dispozícii. Yes, please eh? speak up. Áno, poprosím vás, hovorte. Prepačte, ja som v tej istej pozícii. Neviem, či by sme mohli hlasovať len dvihnutím ruky, to by bolo dobré. It's up to me apparently to decide, so I decide positively. Vyzerá to tak, že ja mám o tom rozhodnúť, takže eh, môžeme to akceptovať. Eh, vážení kolegovia, ešte jedna vec, ktorá to pre nás ťažuje eh, nesedíme tu po skupinách, takže je veľmi ťažké eh, vidieť hneď na prvý pohľad, aký je výsledok hlasovania. Takže poprosím vás, aby ste teda hlasovali vtedy, keď vás o to poprosím, pretože teda väčšina hlasovania nebude elektronické. Takže za jednotku, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz elektronicky budeme hlasovať za správu. Hlasovanie je otvorené. Uh, yeah, we close the vote. Ukončujem hlasovanie. Uh, carried 41 in favor. E, prijaté. 41 za, 1 sa zdržal. E, ďakujem a blahoželám. Teraz prejdeme k 12. Now we go to point number 12 on our... Takže bod 12. Správa Rodyho Kracu, alebo pardon, pani Rody Kraca, Začneme sedmičkou. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti. Držali sa prijaté. Návrh 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Odmietnuté. 16. Za. Proti. Zdržali sa. Odmietnuté. 22. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa prijaté, e, kompromisný štvorka, kto za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté, myslím, 31 e, Pardon, hovorí e, e, predsednička kompromisný peťka, za, proti. Zdržali sa prijaté. 33 e, za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 35. Hlasovanie po častiach. Je prvá časť za, proti. Zdržali sa prijaté. Časť 2 za, proti zdržali sa, nevieme, takže e, e, si to teda skontrolujeme, tú druhú časť 35. -ky. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 20 za, 22 proti. Takže zamietnuté. 36 za, proti. Zdržali sa prijaté. Kompromisný šestka za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný sedmička za, proti, zdržali sa prijaté. 44 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný osmička, e, to proti, zdržali sa prijaté, myslím. Nebudeme hlasovať o 52. To je iba jazyková úprava. Teraz 53. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že prijaté, ale môžeme si to overiť. Takže 53. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté, tu veľká väčšina. 54, kto je za? Proti? Zdržali sa odmietnuté. 55 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 9 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 62 za, proti, prijaté. Kompromisný 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Šesťdesiat štyri, ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 65, tiež ústny pozmeňujúci návrh, teda v zmysle pozmenenia, kto za, proti, zdržali sa, prijaté. 66 za, proti, zdržali sa, prijaté. 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenia máme nový, e, nové ústne ustanovenie e, v zmysle ústneho pozmenujúceho návrhu. E, takže prijaté. Ustanovenie A. to je za, proti? Zamietnuté. Ustanovenie C. Za, proti? Zdržali sa prijaté. Teraz CA, nový, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Takže teraz hlasujeme o celej správe elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 42 za, dvaja sa zdržali, takže blahoželám. So we go now, dear colleagues, we, we go now, we can Vážení kolegovia, teraz prechádzame k bodu 13 a to je správa pána Olejničeka o strategii Európskej únie pre región Baltského mora. Máme uh, tu dlhé hlasovanie pred sebou, veľa pozmeňujúcich návrhov, takže začneme kompromisným návrhom 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 2, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 10, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 11 v zmysle ústneho pozmenenia, nie sú žiadne návrhy, o, teda námietky. Takže, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že si ho musíme overiť. Takže otváram hlasovanie e, o jedenástke v zmysle ústneho pozmeňujúceho návrhu. We close the vote. And it is rejected. 22... Odmietnuté 24 bolo proti, 20 bolo za. we should vote the, the amendment as it is without the oral amendment, no? Yeah, the 11. Yes. Yeah. Okay. okay. So now we vote the colleagues. A teraz kolegovia budeme hlasovať o jedenáske. E, nie v tom zmysle ústneho pozmeňujúceho návrhu. Kto je proti? Zdržali sa, takže väčšina bola proti. 12. Teraz 12. Je tam ústny pozmeňujúci návrh. Sú nejaké námietky voči tomu? Áno, pán Olejničák. Takže vypadáva ten ústny pozmeňujúci návrh. Hlasujeme o pôvodnom znení. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Jasne odmietnuté. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. AFET 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa odmietnuté. Envy 10. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný štvorka. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. E, kompromisný 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz e, číslo 110. Kto je za? proti, prijaté, 33, kto je za, proti, zdržali sa, odmietnuté, kompromisný 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, 40, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz uh, NV 5, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté návrh 41. E, Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný sedmička. Kto je za? Proti? E, zdržali sa prijaté. Teraz e, kompromisný 8. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Teraz prechádzame k návrhu 49. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 51. E, e, Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 52. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Teraz máme návrh 53 v zmysle ústneho pozmenenia, žiadne námietky voči ústnemu pozmeneniu, takže hlasujeme o tomto ústnom pozmenení, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 54. Now 54 in favor. Kto je za, proti? Zdržali sa odmietnuté. Kompromisný 9, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k návrhu 63. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 64. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 65 za, proti, zdržali sa, myslím, prijaté, ale ak chcete, môžeme si to overiť. Takže 65 otváram hlasovanie. Sorry. Closed. 20. Takže 23 je proti, je to zamietnuté.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 Ukončujem hlasovanie. Je to prijaté. 27 bolo za, 18 proti. Teraz 78, pardon, 77. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 78 za, proti. Zdržali sa prijaté. Teraz 79. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že jasne je to odmietnuté. Teraz 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 81 za, proti, zdržali sa, prijaté, 82 za, proti, zdržali sa, Ehm, myslím, že to nebolo prijaté, ale skontrolujeme si to. 82 skontrolujeme. Ukončujem hlasovanie. Prijaté je 22 za, 18 proti. Teraz 84, kto je za, pro, proti. Zdržali sa prijaté. 86 za, proti zdržali sa prijaté, kompromisný 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný 13, kto, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 14, kompromisný 14, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný 16 za, proti, proti, tak prijaté. Teraz 107 pro, za, proti, zdržali sa prijaté. 108 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. 109 e, v zmysle ústneho pozmenenia. Kto je za, proti, Pán Olejničak, ste proti ústnemu pozmeneniu? E, nepochopila som to. Takže e, pani predsednička. Ja som chcel dodať e, ďalší pozmeňujúci návrh k tomuto, tak aby teda to znelo dobre. Takže vyzývame prezidenta, aby zaslal toto uznesenie vládam aj národným parlamentom e, Ruska, Bieloruska a e, Norska. Takže sú nejaké námietky k tomuto? Ak nie sú žiadne e, námietky, tak volíme, alebo hlasujeme teda o tomto pozmeňujúcom návrhu. To je proti, zdržali sa prijaté. Takže to bolo prijaté. Teraz víza. zdržali sa e, prijaté. A teraz úvodné ustanovenie dvojka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 3, kto je za, proti, zdr... Uh, overíme si to. Takže ten uh, pozmeňujúci návrh trojka pri úvodných ustanoveniach Closed. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 26 bolo za a 20 bolo proti. Teraz šestka DA, nové ustanovenie. Hlasujeme o tom pozmenenom pozmenujúcom návrhu. Kto za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že prijaté. Takže ak EPP s týmto súhlasí, tak môžeme ísť ďalej. Ch- takže chcete si to overiť. Dobre, otváram hlasovanie. Takže pozmeňujúci návrh k úvodnému stanoveniu D, DA. It's closed. Ukončujem hlasovanie prijaté 29 za, 15 proti. Vy ste proti? Takže, OK, dobre, 29 za, 16 proti, ale aj tak je to prijaté. Teraz AFET 2. Máme hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, držali sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz AFET 3, tiež hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. AFET 5, za, proti, zdržali sa prijaté. AFET 7, za, proti, zdržali sa zamietnuté AFET 8, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté AFET 9, za, proti, zdržali sa prijaté AFET 10, za, proti, zdržali sa zamietnuté AFET 11, za, proti, zdržali sa zamietnuté AFET 12, za, proti, zdržali sa zamietnuté. NV1 za, proti, zdržali sa prijaté, NV2 za, proti, zdržali sa odmietnuté, NV3 za, proti, zdržali sa. Takže overíme si to, NV3 closed. Ukončujem. Je to prijaté. 23, 21 proti. Prejdeme k NV4 za, proti. Zdržali sa prijaté. NV6, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté NV7. Proti. Zdržali sa Niečo tam nefunguje medzi socialistami, neviem čo, ale musíme si to preskúmať ešte. Takže kontrolujeme kolegovia MB7. Otváram hlasovanie. Hlasujeme. Hlasovanie ukončené. 22 za 21 proti. Nikto z tých, ktorí nehlasovali, nechcete meniť výsledok? Nie. Takže prijaté. NV11 teraz. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 12 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 13 za. Proti zdržali sa možno zamietnuté, ak EPP nechce skontrolovať. Takže kontrolujeme. Kontrolujeme 13. 13. NV, otváram hlasovanie. Ukončujeme 25 za 19 proti prijaté. NV 14 za proti Zdržali sa podľa mňa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kontrolujeme 16, NV. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie 23 za, 21 proti, 1 sa zdržal prijaté. Teraz prejdeme e, k doprave a turizmu. Máme tu návrh 1 za, proti, zdržali sa, myslím, že prijaté. Dvojka trán za, proti, zdržali sa zamietnuté, trojka za, proti, zdržali sa prijaté, 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 5 za, proti, zdržali sa. Overujeme si 5, hlasovanie otvorené, ukončené. 21 za 24 proti. Zamietnutý. Šestka teraz, stran šestka za, proti, zdržali sa zamietnutí, sedmička za, proti, zdržali sa prijaté. Kontrolujeme sedmičku Ukončujem hlasovanie. 23 za 22 proti. Vidíte, aké je to ťažké niekedy e, správne to odhadnúť. 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 10 za, proti, zdržali sa Kontrolujeme, kontrolujeme desiatku. Ukončujem hlasovanie. 25 za, 20 proti. Je to prijaté. 11 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 12 za, proti. Zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa. To musíme skontrolovať. 14 tran, otváram hlasovanie. Končujem 25 za 19 proti. Jasne prijaté. 15 za, proti Zdržali sa. Myslím, že zamietnuté, ale musíme si to overiť. Overujeme 15. -ku. dva za 21 proti prijaté. 16 za proti zdržali sa prijaté. 17 za proti. Žiaľ, musíme 17 prekontrolovať. Otváram hlasovanie k 17. transport. 26 za 18 proti prijaté. A teraz budeme hlasovať o celom návrhu správy elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 43 za 1 proti. Gratulujem pánovi Olejničákovi. Ďakujem, vážení kolegovia. Je medzi nami Laslo. Takže prešli by sme k bodu 14 a rada by som odovzdala slovo Láslovi Šurianovi, aby sa vyjadril Vážení kolegovia, takže sme pri bode 14 nášho programu. Slovo má Láslo Šurian. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, veľa kolegov e, opúšťa sa, lebo ich rozpočet v tomto štádiu až tak nezaujíma. Ale dovolte mi, aby som teda hovoril po maďarsky, takže použite prosím sluchatka. Feladatom talán az, hogy elmondj... Prvá úloha e, z mojej strany spočíva v tom, že vám chcem povedať, že všetko, pokiaľ ide o rozpočet, e, prebieha teda podľa časového plánu. Máme tu prvú výmenu názorov, ktorú by sme chceli dnes uskutočniť. A myslím, že to môžeme urobiť tak, ako sme to robili v minulých rokoch. Už situácia je relatívne podobná. A celkom dôležité je, aby sme naozaj včas konali a vypracovali e, príslušný text. Dnešná výmena názorov je samozrejme e, prípravou pre konečný text je potom potrebné vypracovať aj preklady. 12. júla, teda o 5 týždňov, výbor tento text príjme. Dnes, ako som povedal, ide iba o výmenu názorov, ale potom to budeme mať už aj e, záverečný text. Sekretariat hovorí, že je to v poriadku, takýto časový rámec. A koncom júla teda po, dva týždne po predložení e, tejto správy o komisii, potom stanovíme lehotu. A je to dôležité preto, e, lebo potrebujeme 4 dní na rozhodnutie, pokiaľ ide o návrh e, rozpočtu a toto rozhodnutie e, pravdepodobne značne zmení stav rozpočtu. Teda podobu rozpočtu e, oproti tomu, čo nám je teraz predkladané. A bude potrebné teda urobiť viacero zmien Ani nie je to teda ani e, z časti moja úloha. Je to do, do istej miery automatický postup, predovšetkým v tých prípadoch, kde ide o to tie e, krátenia, ku ktorým došlo um, nejako vrátiť späť. Takže nebudem teraz opakovať to, čo som e, vždy hovoril. Máme pred sebou teda iba návrh rozpočtu a text komisie. Máme tu text komisie, text rady, to sú tie dva vzťažné dokumenty. A 6. septembra, tak hovorí sekretariát, potom v Štrasburgu budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch, aj e, príjmeme celý, e, celú, celú e, správu, takže máme ešte čas. A výbor pre rozpočet v príslušnom týždni bude hlasovať. Samozrejme dostatočne včas pred e, plénom, takže ešte máme čas. A bolo by dobré, keby parlament e, potom skutočne mohol 18. o tom hlasovať. A 22. oktobra a medzi 22. oktobrom a 21. novembrom sa bude e, e, konať prvé ehm, stretnutie trialogu podľa nových pravidiel. A dovolte mi teraz sa vyjadriť k rozpočtu, k tomu, ako momentálne vyzerá situácia, k tomu, čo vieme momentálne na základe e, dokumentu komisie. Sú tu dobré správy vlastne v tom zmysle, že 1b oddiel, že tu došlo k navýšeniu o 16 17 prepačte. V 2007, 2008 a 2009. tomu bolo totiž tak, že kohezná politika, respektíve prostriedky pre ňu, pokiaľ ide o výdavky, Eh, zaostávali v porovnaní s predchádzajúcimi cyklami. To znamená, že v druhej polovici cyklu Teraz totiž máme eh, rozpočet do roku, roku 2011, o ktorom diskutujeme, potom to bude pokračovať rokmi 2012 a 2013, eh, že potom budú vlastne pravdepodobne sa zvyšovať požiadavky a týchto 17 nebude musieť postačovať pretože my vedieme tú obvyklú každoročnú diskusiu s radou. No a uvidíme, ako to potom bude vyzerať, ako to zvládneme. Ale samozrejme, um, dúfam, že tento výbor potom uh, návrh uh, stanoviska podporí v tom zmysle, že si myslíme, že e, tento aktuálny návrh nezodpovedá, e, potom e, nebude musieť zodpovedať tým očakávaniam v budúcnosti. Ale potom máme ešte pár zlých správ, pokiaľ ide o celý oddiel 1b, kohézia a rást a zamestnanosť. Tu máme zvýšenie o 3,6 a pokiaľ ide o štrukturálne fondy a kohézny fond, tam sú správy ešte horšie lebo v prípade kohezného fondu e, sa zvýšia požiadavky a jednoducho nie je tu k dispozícii, neplánuje sa k dispozícii um, ich dostatočné ošetrenie. Z toho jasne vyplýva, že tie dotknuté krajiny budú e, musieť e, tieto prostriedky dať k dispozícii. A tento rok, začiatkom roka v marci, sme mali pomerne zložitú situáciu. A je tomu tak, že je tu veľký rozdiel medzi, medzi tým, čo sa, čo, sa, čo sa požaduje a čo potom e, napokon je dané dispozícii a je to aj časová otázka. Treba včas formulovať požiadavky. A tu sme viac menej len na pol ceste, tak povediac, medzi tým, čo rada požaduje a teda je ne- negatívne. E, nebude ľahké um, toto zmeniť, ale ja naozaj dúfam, že výbor pre rozpočet sa potom bude zasadzovať za regionálny rozvoj. A keď budeme konsekventne takto postupovať a hovoriť, že toto a toto jednoducho je potrebné obhájiť, myslím si, že eh, tam budeme mať šancu. Možno jednoducho budeme musieť zmeniť taktiku v parlamente v porovnaní s tým, čo sme robili doteraz v predchádzajúcich rokoch budeme si musieť vymyslieť novú taktiku, to je veľmi dôležité, myslím. A teraz by som chcel spomenúť pár problémov. A hovorím to v časti aj v mene politickej skupiny, aj v časti v mojom vlastnom mene, um, že si myslím, že v určitých uh, oblastiach sú potrebné zmeny. My v Európskom parlamente sme pomerne maličkí, Naša marža pravdepodobne ešte nikdy nebola tak malá. Ide o veľa miliard pre kohezný fond, pre koheznú politiku a 16 miliónov iba predstavuje našu maržu. To je naozaj veľmi málo. To je naozaj veľmi málo v porovnaní s tou celkovou sumou a je to jednoducho zlé z časti, ale na druhej strane to nemusí byť až také zlé, keď myslíme na to, že bývalý náš kolega Janoš Levandovský um, sa snažil um, pre nás vlastne urobiť tento rámec akceptovateľnejším. Máme tu teraz tento návrh s touto malou maržou. No už tak si myslím, že v, preto toto pre nás nie je v končnom dôsledku až také negatívne. Ale pokiaľ ide o tie pilotné projekty napríklad, tu Ehm, to môže byť zložité, pretože tu jednoducho budú chýbať prostriedky, to je jasné. A tu bude naozaj potrebné urobiť príslušné zmeny. A prakticky tu Vidím, že dôjde k vojne medzi Radou, komisiou a parlamentom, pokiaľ ide o ehm, preskúmanie v ehm, polovici obdobia. Ale sú tu určité veci, ktoré okrem parlamentu nechce nikto. Výbor e, pre e, regióny to však podporuje, takže možno budeme veci môcť ešte e, nejak správne usmerniť, ale bude to ťažké. Táto časová zložka je taká, že Teraz na budúcom plenárnom zasadnutí musíme prijať rozhodnutie, čo urobíme s týmito miliardami, ktoré sa e, nejako nepoužili. Rada tu vždy váha, snaží sa e, šlapnúť na brzdu, ale ja si myslím, že toto je práve tá najdôležitejšia časť, o tom som presvedčený. A práve teraz, keď sa nachádzame v časoch krízy, nie je nič lepšie v EÚ než kohezná politika na to, aby sa povzbudilo hospodárstvo. To treba mať na pamäti. A preto naozaj musíme sa postarať o to, aby členské štáty správne vynakladali prostriedky, aj koľko majú k dispozícii v celkovom rámci a to samozrejme povedie k zložitým rokovaniam. Členské štáty sú v zložitej situácii. Sú členské štáty, ktoré svoj rozpočet museli e, znížiť o 20 To znamená, že naozaj sa nachádzame v zložitej situácii a nedá sa očakávať, že rozpočet EÚ to zastúpi. Španielsko napríklad sa nachádza v veľmi zložitej situácii. Tam došlo k 5-percentnej redukcii rozpočtu. Ale okrem toho je tu ešte aj ďalší problém, ktorý mimochodom tiež nie je nový. Vždy, keď máme nadbytky, tak sa snažíme tým financovať niečo nové. A kohezný fond, regionálny fond, e, problémy v poľnohospodárstve. Je veľa oblastí, kde sú aj vysoké ambície. A ja môžem povedať, že komisár to vlastne chápe. A potom e, ešte pár myšlienok pilotným projektom. Spolupracovali sme e, s pár poslancami na, posled, počas posledných e, dňov na tomto návrhu. Viacero poslancov so mnou sa podielalo na tejto práci. A je dôležité, že aby sme tu mali medziinstitucionálnu dohodu Tá by sa tiež mala vyjadriť k týmto pilotným projektom. Komisia ešte pred letnou prestávkou presne povie, ktoré programy môže podporiť a ktoré musia sa podporiť, ktoré sa vyčlenia a nepodporia. Takže tu je dôležité, aby sme 6. septembra, keď budeme hovoriť o týchto pozmeňovacích návrhoch, eh, mali celkom jasné stanovisko časť, ako som už povedal, komisia podporí, ale musíme prijať eh, alebo navrhnúť príslušné zmeny. A komisia sa samozrejme bude snažiť eh, pridržiavať sa svojho návrhu Neviem presne, koľko, o koľko miliónov pôjde, ale určite by bolo dobré, keby sme my povedali, kam chceme tieto prostriedky nasmerovať, keby sme my, my ten smer udali, na ktorý e, sa majú teda e, vynaložiť. Ja som e, členom výboru pre rozpočet, budem sa zasadzovať za toto, využijem všetok manevrovací priestor a všetky možnosti, ktoré máme, budem mať teda na to, aby som presadil e, naše stanovisko. V každom prípade to urobím a nielen pokiaľ ide o toto stanovisko. Ale to, čo teraz môžeme konštatovať, e, takže pokiaľ ide o tie pilotné projekty, ako sa plánujú, je, že nikomu to nebráni v oblasti podmiňovacích návrhov k návrhu rozpočtu e, predostrieť nejaké zmeny, zlepšenia. Máme tu oblasť kontroly. To je prvá vec. Druhá vec. Dôležité rozhodnutie padne až na jeseň, keď budeme hlasovať. To je dôležitý termín pre nás. Predovšetkým, pokiaľ ide o krátenie, by sme mali byť obozretní. Proti tomu treba bojovať, aby sme nakoniec nemali nedostatok e, financií, financií, ktoré podľa zmluv majú byť k dispozícii. Preto v určitých oblastiach potrebujeme jednoducho zabezpečiť viac prostriedkov. A Vete sa majú tak, že členské štáty, ktoré e, do rozpočtu prispievajú, vedia, že tieto prostriedky sa správne využívajú, e, že teda sa majú koncentrovať, sústrediť. E, to musia všetci chápať rovnako parlament, komisia, rada. Členské štáty musia aj vedieť, že prostriedky, ktoré sa vynaložia pre kohezný fond, sú veľmi dôležité pre prekonanie krízy. Takže takto treba postupovať, pretože s koheznou politikou, ak bude dostatočne finančne podporená, môžeme eh, úspešne bojovať proti hospodárskej kríze a podporovať tvorbu pracovných miest. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, dnes eh, teda vedieme prvú výmenu názorov. Týmto by som chcel ukončiť eh, moje všeobecné pripomienky úvodom. Samozrejme, rád sa zúčastním diskusie a sľubujem vám, že samozrejme zohľadním všetko to, čo poviete v rozprave. A samozrejme je tu aj možnosť, že jednotlivé politické skupiny sa združia. Je tu aj možnosť bilaterálnych rokovaní. Cieľom podľa mňa nie je, aby sme tu teraz eh, prakticky postupovali podľa politických skupín, EPP, liberáli, socialisti a každý si vytvorili vlastný balíček a snažili sa presadzovať eh, nejaký eh, postup v súhľade s politikou policie skupiny. Mali by sme sa snažiť o spoločný balíček, o niečo jednotné. A som presvedčený o tom, že nie len moja politická skupina alebo národná delegácia to takto vidí a je pripravená k spolupráci, ale aj ostatní, pretože musíme mať zamknuté stanovisko, pokiaľ ide o rozpočet a musíme byť preto aj pružní. Dúfam teda, že všetci preukážu túto pružnosť a že sa nám podarí vytvoriť spoločnú atmosféru. Ďakujem za pozornosť. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán Surian. Sú, osol sa prihlasili dvaja kolegovia. Chcem vám len pripomenúť, že máme len 15 minút na tento bod ešte. Takže nech sa páči, slovo má prvý rečník. Ďakujem veľmi pekne. Chcem hovoriť preto, hovorí pán Gudmanis, že ja som člen rozpočtového výboru a chcem povedať, že včera sme hlasovali návrhu pani Hofmajerovej v našom rozpočtovom výbore. Je to pozmeňovací návrh, ktorý ho zdôrazňuje alebo vyzýva komisiu, že musí pracovať s krajinami, ktorí majú E, nižšiu absorpčnú schopnosť kohezného fondu. Už som odozdal túto informáciu niektorým členom výboru a vidíte, ktoré krajiny to sú. Ale dovolte, aby som povedal aj niekoľko slov o skutočnom rozpočte, o tých peniazoch. Ako pán Surian povedal, on bol všeobecný. Ja budem možno konkrétnejší. Poprvé, regionálna politika, s ktorou pracujeme, a ľudia na komisii dostanú o 4 milióny viac, teda administratívne náklady na prácu s týmito fondami budú o približne 4 milióny viac. V roku 2009 sme mali 87 miliónov na tieto potreby. V tomto roku 80. 55 a na budúci rok 89. To znamená, všetky fondy, regionálny, kohezný a podobne, majú tieto náklady. Takže viete si ľahko zistiť, o aký percentuálny nárast ide. Po druhé, regi- e, fond regionálneho rozvoja. Tam je ešte, sú tam ešte stále prostriedky, ktoré musíme vyplatiť za finančný výhľad rokov 2000 a 2006. Klesá to. E, cieľ 1 regionálneho e, fondu bude z 2 miliard znižený na 1,8 miliardy. To sa zaplatí vo všetkých výhľadoch v ciele 1. V ciele 2 nevidíme zníženie, také aké v ciele 1. A ešte stále musíme vysplatiť 437 miliónov pre všetky výhľady, aby sme pokryli aj staré finančné výhľady pre tie krajiny, ktoré pracujú v rámci cieľa 2. Ďalšia vec, ktorú musím povedať, je, že ešte sa musia dokončiť niektoré projekty, mestské projekty. V Severné Írsko 15 miliónov zostalo a keď sa pozrieme na všetky a možnosti, tak pán Šurian povedal, že tam mali, malá marža, ale ja to nerozumiem, pretože mne komisia povedala, že sme kumulovali platby a kumulovali zaviazané prostriedky. A keď sa pozrieme na kumulovanú e, sumu, tak je to 110 miliard. A, a keď komisia rozhodne o zvyšovaní, nehovorí tam práve o rozdieli za jeden rok, ale o kumulácii na tento rok. A na začiatku finančného výhľadu 2007-2028 platby boli oveľa nižšie než zaviazané prostriedky, ale na roky 2011 až 10 pre ERDF sme mali zaviazané prostriedky 23,6 miliardy na miesto 2,27 v tomto roku. Takže je to o 1 miliardu viac a potom pri platbách 4 miliardy viac, kde sa snažíme o dobehnutie 18 miliard miesto 14, to je tá konvergentná časť regionálneho fondu. A v, pri časti konkurencieschopnosť a zamestnanosť situácia je o niečo iná a tu platby predstavujú len jednu miliardu viac v pláne v porovnaní s týmto rokom. To je ten rozdiel. Ak bude niekto analyzovať rozpočet, tak uvidíte veľmi iný prístup alebo štruktúru v ciele 2 ako v ciele 1. A nie je jasné, keď analyzujeme absorčnú mieru, nie je jasné, prečo je absorčná miera o 2 percentuálne body nižšia pre, bod, pre cieľ 2. Pretože to sú vyspelejšie krajiny a pritom majú nižšiu absorčnú mieru. V, v pilotných projektoch je situácia taká, ako povedal pán e, Šúria. No, máme tam integráciu Rómov, Erasmus, zvolený, E, miestni predstavitelia a podobne, podpora regionálnej politiky, prípravné akcie na podporu priaznivejšieho prostredia pre mikroúvery. Tam už to už je post memoriam, tam už nie sú žiadne peniaze, tak sa zdá, že predlžovanie týchto projektov by si vyžadovalo už podklady, aby sa mohlo platiť, ale to nie je pripravené. Pokiaľ ide o kohezný fond, tak musím povedať, že rozdiel v zaviazaných prostriedkoch 2011 ku 2010 je men, iný, je menší ako v regionálnom fonde. Tu je to 11, e, miliardov v roku, miliard v roku 2011. Tento rok to bolo 10,185 a v platbách je rozdiel väčší je to o niečo menej ako 2 miliardy, takže plánovalo sa vyplatiť 6,2 na miesto 4,3 tohto roku. Takže sa zdá, že sa znovu snažíme dobehnúť platby, ktoré boli na začiatku veľmi nízke na začiatku finančného výhľadu, takže veľmi všeobecne musím povedať, že keď buduje boj o peniaze a keď si pozrieme tú celú regionálnu politiku, tak je to programovanie 13 v rámci komisie a môžeme povedať, že v platbách sa nedá hrať. Pre obdobie 2011-10 budeme mať 18,1 nárast. Keď si pozrieme iný politik, tak tam nenájdeme takýto nárast. Takže je, sú to veľmi malé politiky. Napríklad vnútorný trh 27%, ale peniazy je menej, takže narast je 5 miliard v platbách celkom. A keď povieme, že nemáme dosť peniazy, tak to nie je e, pravda. Ja si myslím, že je veľa politik, kde majú minus v 11, 2011. A pokiaľ ide o zaviazané prostriedky, tak tam je situácia iná. Keď si pozrieme zaviazané prostriedky, tak rast je len 3,8 a týchto 3,8% je mierny rast teda. A nakoniec by som chcel povedať niečo o jednom čísle, ktoré by ste si mali pamätať. Keď dáte dokopy všetky zmeny na roky 2007 až 2011, všetky plusy a mínusy, každý rok platby, mínus a záväzky plus mínus a to všetko skumulujete, tak dostanete toto číslo. Zobrali ste si rok 2007, koľko sme zaplatili a koľko plánujeme zaplatiť v roku 2011. A sú to dve čísla. V zaviazaných prostriedkoch sa zavezujeme, že v roku 2011 vyplatíme viac 5,4 miliardy, než v roku 2007. V zaviazaných prostriedkoch je to 15,7% nárast. V platbách, keď si pozrieme platby, tak situácia je taká, v roku 2011 vyplatíme 27,10%, 8% viac ako v roku 2007. Je to 7 miliard viac, pretože kohezné fondy dobiehajú. A napriek tomu sme dvakrát horší, než sme boli v, rokoch, v roku 2006. A to je tá hlavná úloha nášho výboru, aby sme zistili, prečo sú krajiny, pozrite si na tú tabulku, čo som vám dal, prečo niektoré krajiny zaostávajú 2, 3, 4 krát viac než ostatní. Vo všeobecnosti nemôžeme Eh, haniť komisiu, že neplánuje peniaze. Naozaj je mnoho politik, kde sú v červených číslach, kde sú peniaze nižšie v roku 2000, platby nižšie v roku 2011 než v roku 2010, ale keď si pozrieme využívanie, realizáciu týchto peňazí v krajinách, tak tá nevyzerá veľmi dobre. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Isteroj. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Každý rok to máme to isté v rámci príprav rozpočtu a vždy sa stretávame s tými istými otázkami a východiskami, aby to aj v rade dobre prebehlo a musíme sa držať aj dohodnutých rámcov. A teraz sa zmenil pomer, pomer systém sa zmenil ale celkové môžem povedať, že e, pána e, Šuriana úplne podporujem v jeho práci a východiskách, pretože pred dvomi mesiacmi sa toto riešilo v našom rozpočtovom výbore a vidíme, že výkony koheznej politiky sa výrazne zlepšili. Ja som bol pri tom a bolo to skutočne pozitívne rokovanie, dobrý moment. Takže by sme si nemali tú situáciu sami zbytočne komplikovať z môjho pohľadu. Ešte je tu jedna vec, o ktorej chcem konkrétne hovoriť. Kto nerozumie detailom, nerozumie ani celku. Chcem povedať niečo o pilotných projektoch. Musím povedať, že si myslím, že je veľká škoda, že náš výbor pri výhradách sa ani spoločne nepozrie na to, ktoré body sú pre nás dôležité pri novej politike, ktorá má pilotné projekty alebo akcie na svoju realizáciu. Prečo sa nemôžeme na to spolu pozrieť a zistiť, čo sa deje? Druhé výbory to urobili, porovnali a teraz my tu máme spoločnú prácu s rozpočtovým výborom a my sme ale neurobili dobré prípravu. Dobre, to nie je dnes rokova- program rokovania, ale ja to nerozumiem. Pretože je to tak, že, máme, že sme mali tri projekty a keď si pozriem prehľad týchto pilotných projektov, tak prehľad je len jeden. Erasmus O tom sme hovorili, obsahovanie je to tam. Prečo to tam nie je? Možno mi niekto môže dať túto informáciu. A potom my ako EPP, politická skupina EPP, sme mali jeden projekt, ktorý sa zaoberal mestským a vidieckým priestorom. To nie sú predsa oddelené kolaje, to predsa úzko spolu súvisí pretože sú z toho veľmi zaujímavé stimuly pre túto politiku. Ale teraz je to tu také ad hoc, také náhodné. Nevidíme žiaden pokrok, ale my by sme chceli dosiahnuť pokrok. A teraz je už veľmi neskoro, už sme zmeškali termíny ako výbor pre regionálnu politiku. Takže chcem poprosiť ďalších kolegov, ktorí majú nejaké nápady, aby boli aktívni a aby sa zamysleli nad našim postupom, nad tým, čo nefungovalo. Každá politická skupina musí priniesť niečo do regionálneho výboru. My musíme urobiť zoznam, aby sme potom mali dobrý prehľad o malých projektoch, mikroprojektoch, pilotných projektoch, aby sme videli, čo chceme podporovať a aby sme to aj dosiahli. E, ďakujem. Možno sa pamätáte, že sme mali diskusiu vo výbore naposledy alebo pred, naposledy, aký je postup pre tento rok. A my sme urobili prípravu, pozvali sme komisiu, aby nás informovala o o tom, aká je momentálna situácia, ako vyzerajú pilotné projekty. My sme dostali túto informáciu, diskutovali sme o tom vo výbore a potom tu bola táto neformálna príležitosť, ktorú vytvorilo novo nariadenie, aby politické skupiny prezentovali projekty, ktoré sú relevantné a ktorých realizovateľnosť bude komisia posudzovať a potom formálne vstúpime do, pozmenie, do procesu s pozmeňovacími návrhmi k rozpočtu po lete. A to, čo Laslo aj hovoril teraz, je ten termín, ja rozumiem, ten e, lehota pre pilotné projekty sa predlžila, je to 21. jún. Áno? Rozpočet má 4. jún. Takže Rozpočtový výbor mal lehotu, kde chcel vstupy z jednotlivých e, výborov 4. júna, aby mohli poslať svoju, svoje oznámenie komisii 7. júna. A preto sme dostali 5 pilotných projektov z rôznych politických skupín a sekretariat ich predloží rozpočtovému výboru v danej lehote. Ale všetky ďalšie to je len predbežná vec, ako pán Šurian povedal. To je len, aby sme komisii povedali, toto sú nejaké nápady. Pozrite si, že či sú vôbec reálne, prosím. Ale termín, tá absolútna lehota pre pilotné projekty a pozmeňovacie návrhy je e, sa určí pravdepodobne v auguste, ale keď hovoríme o našom stanovisku na júlovom rokovaní, tak keby sme mohli mať niečo k 21. júnu na sekretariáte, tak by sme to mohli pripraviť a prediskutovať v júli. Tak toto bolo s tým termínom 21. jún. Takáto je momentálna situácia. Každý ešte môže predkladať pilotné projekty, všetky skupiny to môžu urobiť. Niektoré to urobili liberáli, EPP, dve sú od zelených, nemáme zatiaľ nič od od socialistov, ale to stále ešte môžete predložiť. Tu nie je problém. Ďakujem. To znamená, že to e, budeme robiť záverečné hodnotenie. To ešte nastane. My sme robili predbežnú prácu k tým e, prebiehajúcim projektom. Teraz budete pracovať v svojich politických skupinách a my sa vrátime potom k tejto téme. Ja som to pochopila tak po tom prieskume, že som urobila teraz Konstanca Kráľa. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem sa veľmi pekne poďakovať spravodajcovi a dúfam, že E, to znamená, že v roku 2011 máme dosť peňažných prostriedkov v platbách a v zaviazaných prostriedkoch. Nemali by sme byť znepokojení údajmi o čerpaní absorpcii, pretože si myslím, že keď sa to roky 2006 uzavrie, tak potom sa bude naozaj silnejšie pracovať s novými prostriedkami. Aj komisia sa bude snažiť, aby členské štáty a ich štátne správy, najmä v nových členských štátoch, kde ešte existujú problémy, aby pracovali tak, ako majú a podporia ich v tejto činnosti a aby naozaj využili kohezné prostriedky. Spravodajca má našu politickú skupinu na svojej ceste, ak nájde cestu na to, aby sa mohli preniesť nevyužité prostriedky. My sme to už roky žiadali a žiadame a naozaj sa to snažíme aj realizovať. Rada tu bola vždy absolútnou brzdou a keby som ja bola minister financí, možno, že by som sa tiež tak správala, že by som chcela získať peniaze naspäť. Ja nie som, ale ja som poslankyňa a časť parlamentu predstavujem a preto máme aj iné záujmy a moja politická skupina má veľký záujem, aby sa tieto peniaze znovu dostali do oblasti koheznej politiky a boli tam k dispozícii akýmkoľvek spôsobom. Pokiaľ ide o pilotné projekty, tak už dlho, dlho, dlho, teraz som síce len zástupkynia, ale vždy som bola členkou e, rozpočtového výboru a naozaj tento rok sme nepodali žiaden pilotný projekt. Ja si myslím, že my ako výbor by sme si mali spolu sadnúť a zamyslieť sa nad tým, že či chceme mať naozaj 5 pilotných projektov ako regionálny výbor. Vy poznáte ten postup, poznáte rozpočtový postup a tam sa v tomto bode ani veľmi nezmení tu pri týchto pilotných projektoch, kde ide o relatívne málo peňazí celkovo, ale pravdepodobne sa tu bude o tom hodiny diskutovať a hlavy sa zapalia, ktorý pilotný projekt sa schváli, tak ja som presvedčená, že by sme mali kriticky preskúmať, či je naozaj potrebné, aby sme mali 5 pilotných projektov, pretože určite v rozpočtovom výbore nedostanú všetky podporu a mali sme už túto diskusiu, že či program Erasmus funguje, či je táto podpora Sintov a Rómov funguje. Takže mali by sme k tomu ešte kriticky pristúpiť, prehodnotiť to a zamyslieť sa nad tým, na čo sa zamys- zameráme, na, čo, na čím sa zamyslíme a čo chceme v budúcnosti robiť. Tá malá marža, o ktorej hovoril um, pán spravodajca, je podľa mňa pochopiteľná, pretože už boli určité veci dopredu určené, rozhodnuté a my tam máme len malý priestor, takže ja si nemyslím, že to môžeme nejako veľmi e, meniť momentálne. Otázka je, že či e, by sme si nemali do budúcnosti rozmyslieť, že by sme v koheznej politike potrebovali viac pružnosti a aby sme dokázali lepšie reagovať na budúce krízové situácie, ale ja si myslím, že v tejto súčasnej rozpočtovej debate to nebude možné. Ale naša politická skupina samozrejme podporí spravodajcu a ja naozaj dúfim, že sa nám podarí uh, vypracovať veľký výstup našeho výboru, ako aj vystúpenie v rozpočtovom výbore. Ďakujem. Teraz Erika Maner, prosím. Ďakujem. Ja môžem podporiť predchádzajúcich rečníkov a chcela by som sa venovať aj konkrétnej otázke, pretože nemáme veľa času Chcel by som hovoriť o makroregiónoch a o financovaní. Hovorili sme o stratégii Baltského mora. Keď sme, boli, keď sme pripravovali túto stratégiu, keď sme si pozerali eh, pozmeňujúce návrhy napríklad od AFETu, videli sme veľmi silné návrhy pre rozpočet, eh, ktorý bol prevzatý eh, z do názvu 1b. Myslím si, že vo výbore by sme mali mať e, rozsiahlu diskusiu o tom, čo to znamená, ak začneme financovať makroregióny prostredníctvom týchto rozpočtových línií a tiež e, či čo to bude znamenať v praxi pre koheznú politiku. A my vo výbore sme o tomto doteraz tak e, nediskutovali. Diskutovali sme e, len v jednotlivých frakciách. Ja viem, že e, sú tu isté tlaky a myslím si, že musíme postupovať opatrne. Dúfam, že toto rozhodnutie nebude nakoniec pre nás nejakým prekvapením. Poprosím teraz o veľkú stručnosť. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. E, ďakujem e, za kvalitnú prezentáciu. Diskutovali sme, alebo diskutujeme teda o kohesnej politike a pozeráme sa tiež na to, aké Eh, do akej miery je financovanie využívané, či je uspokojivé alebo nie, ale eh, chcela by som povedať, že súčasná kohezná politika začala 1. januára 2007 Um, bola implementovaná podľa iných usmernení, ktoré boli prijaté v roku 2005 a, teraz, a vtedy to prostredie, alebo to ekonomické prostredie bolo úplne iné. Ekonomická kríza, ktorá sa odohráva teraz, bola v roku 2005, keď sa tie usmernenia prijali, eh, bola nepredstaviteľná. Vôbec sme ani netušili, eh, aká vážna bude tá kríza, ako postihne podniky a celkovo členské štáty. E, chýba tu flexibilita a ochota reagovať na meniace sa ekonomické e, podmienky. A preto si myslím, že tá miera využívania prostriedkov je veľmi nízka. Preto máme problémy uh, Eh, dosiahnuť optimálne využívanie prostriedkov. Ja súhlasím s pani Krell, keď hovorí, že musíme zaručiť, aby členský štát eh, si mohol zachovať nepoužité prostriedky tým, že vlastne zoštátni tie finančné prostriedky. Napríklad, ak máte regióny, ktoré nemôžu eh, použiť všetky peniaze, pridelené peniaze, tak by mohli tieto peniaze presunúť na ďalšie regióny, ktoré dokážu ich lepšie využiť. A nakoniec by som ešte chcela povedať, e, vyjadri sa tak myšlienke Erasmus, a e, teda tá myšlienka, e, ktorá vychádza z miestných zvolených orgánov. Ehm, treba e, zabezpečiť lepšiu výmenu skúseností a výmenu finančných e, prostriedkov. Chceli ste ešte niečo povedať? V prvom rade by som sa chcel poďakovať za všetky príspevky kolegov, za všetky pripomienky budem sa snažiť všetko zapracovať do konečného znenia. Berec do úvahy obmedzený čas, ktorý máme, len chcem sa stručne vyjadriť k hlavným bodom. Hlavným cieľom alebo hlavnou ambíciou by malo byť obhajiť pozíciu komisie komisia eh, eh, urobila to, čo bolo v jej silách pre regionálnu politiku a ten boj bude vlastne medzi nami a medzi radou eh, a my teda budeme podporovať komisiu. Takže toto je tá hlavná ambícia alebo cieľ. Po druhé, pilotné projekty a ich podpora a v tomto ohľade už teda musím povedať, že nesúhlasím so socialistickou pozíciou. Je pekné mať dlhý zoznam, ak ten dlhý zoznam je podporovaný špecializovaným výborom, ako napríklad výbor pre e, regionálny rozvoj, rozvoj vidieka, tak tá prvá časť zoznamu bude silnejšia, významnejšia pri tom konečnom rozhodnutí. A tak to vlastne zvykne prebiehať vo výbore pre rozpočet aj pri o, rokovaniach so spravodajcom. Čo sa týka tých konkrétnych projektov, o, tri o, projekty, ktoré máme doteraz, áno, Erasmus e, je veľmi vítaná iniciatíva zo strany parlamentu, ale nie zo strany komisie. Komisia neustále sľubuje, že bude e, vydrábať hodnotenia, že nám zašle štúdia štúdie, ale myslím si, že asi v tejto oblasti nebudeme úspešní. Myšlienka je e, dobrá, čo sa týka projektu e, Čo sa týka Rómov, ten, tá myšlienka je dobrá a potrebujeme rozmýšľať aj nad novou novým mikrofinančným nástrojom. Ehm, my teraz máme tento mikrofinančný nástroj v našich rukách a je to silný ehm, a významný nástroj. A dovolte mi ešte aby som sa vyjadrila aj k Lisabonskej zmluve. Teda to som spomenul počas prezentácie, ale nechal som si to nakoniec. Viackrát eh, sme počuli, že teda vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti, eh, zvýšené právomoci parlamentu, zvýšené rozpočtové právomoci a tak ďalej, ale to je všetko len na povrchu. V skutočnosti naše právomoci sú menšie než predtým. A prečo? Nož preto, lebo celý ten systém je vystavaný tak, že sa musia všetky inštitúcie dohodnúť a iba jedna situácia je taká, keď parlament môže rozhodovať sám. E, dohoda v zmierovacom postupe a e, keď sa hlasuje proti rade. Takže vtedy môžeme hlasovať iba my sami alebo rozhodnúť. No, je to realistické, že e, budú predsedovia členských štátov alebo teda členské štáty e, rokovať iba s nami, no už to veľmi realistické nie je, takže musíme byť lepšie pripravení na rokovania, ktoré budú veľmi náročné. Potrebujeme dobré dohody a veľmi silné tzv. červené línie, za ktoré nebudeme ochotní zájsť. Taká je situácia. Ak my povieme nie, tak potom celý balík sa vráti na komisiu a budú potrebné, bude potrebný nový návrh. My sa budeme musieť na tom dohodnúť. Samozrejme, Predsedníctvo vždy chce, aby sme my e, tento rozpočet e, vytvorili, ale teda v minulosti sme mali dohodu, tamka toto je platobná úroveň a pod touto úrovňou my sme mohli rozhodnúť ohľadom každej, e, každej línie. Nebola nebolo tam žiadne druhé čítanie a teda mohol by som to tak zhrnúť, že vám veľmi pekne ďakujem za všetky návrhy a ja sa ich vynasnažím zapracovať. Ďakujem, Láslo. Len vám pripomeniem, čo sa týka pilotných projektov, ak je nejaká politická frakcia, ktorá by ich ešte chcela prezentovať. Mali by ste to urobiť v júni, aby sme mali aj čas pripraviť sa na rozhodnutie o našich prioritách. E, to by malo byť pravdepodobne koncom augusta alebo septembra, ale pravdepodobne ešte aj v júli by sme mohli diskutovať o prioritách. A teraz prejdeme k poslednému bodu. Diskusia s odborníkmi, ktorí medzi nás zavítajú. E, profesor John Bachtler, profesor z univerzity v Strathclyde, Jacek Šlachta, alebo pardon, Jean-Charles Lake, bývalý zástupca generálneho riaditeľa pre regionálnu politiku Európskej komisie, Jean-Marie Rousseau, expert v oblasti inovácií a intelligence territorial, a odborník z generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku a Jacek Šlachta, profesor Vysokej školy ekonomickej vo Varšave. Tak pr- vás poprosím, aby ste sem prišli medzi nás a veľmi stručne povedali, čo potrebujete za na rozhodujúcejšie pre budúcnosť regionálnej politiky a potom by sme mohli začať diskusiu. A niekto začne snať, pán Bachtler? Pôjdeme podľa abecedy? Dobré ráno. Ďakujem pani predsednička, aj pani poslanci, dámy a páni. Ja som John Bachtler z Európskeho z výskumného strediska európskych politik z Univerzity v Strathclyde. Mám hovoriť asi 5 minút, takže by som sa chcel troška zamyslieť nad tým, kde sa nachádzame A potom mám aj pripomienku ku konkrétnemu aspektu diskusie a to je výkonnosť, výkon, plnenie tejto politiky. Keď vidíme, že debata naberá na intenzite, čo je podľa mňa správne, pretože sa odhalili niektoré zásadné otázky, ktoré sa týkajú budúcnosti regionálnej politiky. Pozrime si čo sa na, na to, čo by sme mohli nazvať spoločná pôda. Je tam niekoľko oblastí, kde panuje široká dohoda. Poprvé, politika musí byť adresnejšia a zameriavať sa možno na obmedzenejší počet priorít a je to výskum a inovácie, nízkouhlová ekonomika a zlepšenie ľudského kapitálu. Tu panuje všeobecná zhoda. Druhá oblasť je potreba lepšieho a viditeľnejšieho plnenia. Sú tu rôzne návrhy, ktoré sa týkajú väčšej podmienenosti výdavkov, lepších ukazovateľov, väčšieho množstva hodnotenia. Po tretie, Mnoho z príspevkov obhajovalo väčšiu strategickú súdržnosť, najmä na európskej úrovni, medzi jednotlivými e, politickými oblastiami, pokiaľ ide o štruktúrálnu politiku a ostatné oblasti politik EÚ. Po štvrté, prevláda pocit, že treba racionalizovať finančné riadenie a kontroly to neznamená, že by sa mala znížiť prísnosť pravidiel, ale malo by sa racionalizovať ich uplatňovanie v praxi. Po štvrté, znovu tu jasne vidíme potrebu väčšieho zjednodušenia administratívy, ale to sa myslím týka každej reformnej debaty už 20 rokov. A napokon, myslím si, je tu dohoda, že treba zdôrazniť územnú, viac zdôrazniť územnú spoluprácu Vidíme však aj veľmi významné rozdiely v tejto debate. Poprvé, prvá kľúčová oblasť rozporov je, aká by mala byť úloha politiky a aké priestor by mala pokrývať. Mala by to byť politika pre celú EÚ alebo zameraná len na najchudobnejších. Má to byť silná politická oblasť, samostatná oblasť, ale len sekundárna, alebo len sekundárna politická oblasť, ktorá doplňa iné politické oblasti. Po druhé si myslím, že vidíme aj rozdiely, pokiaľ ide o vzťah medzi rôznymi štrukturálnymi politikami. Napríklad medzi Európskym fondom e, regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom a celkové štrukturálnymi fondami a politikami rozvoja vidieka. A vidíme aj rozdiely e, v pripisovaní dôležitosti viacúrovňového spravovania spoločnosti. Je to prístup k politike a jej implementácii. Má sa centralizovať alebo regionalizovať? Takže to sú tie všeobecné úvahy. A ja by som sa chcel zamerať teraz na jednu oblasť, kde panuje zhoda. A to je potreba lepšieho a viditeľnejšieho plnenia Nedávne hodnotenie, ktoré uskutočnila komisia DG Regio, je veľkým krokom vpred. Myslím si, že na tomto výbore včera zazneli informácie o tejto štúdii, ale okrem toho dochádza aj k zmene v hodnotiacej kultúre. To sme si všimli aspoň v niektorých e, členských štátoch. Takže to, čo vidíme z rôznych hodnotení, je, že kohezná politika má významný dopad, aspoň podľa niektorých metodík a významne prispieva podľa niektorých e, modelov k rastu HDP. Má význam pre zamestnanosť, najmä ak ide o sociálnu podporu podnikov, má hmatateľný príspevok na riešenie regionálnych nedostatkov, a máme opakované dôkazy o tom, že politika pridáva hodnotu, zvyšuje hodnotu, najmä e, pokiaľ ide o ďalšie prínosy vyplývajúce z priamých zásahov. Dôkazy tiež ukazujú, e, a takto hodnotenia tiež ukazujú, že sú veľké rozdiely medzi krajinami a regiónmi to možno neprekvapuje, zrejme si to každý očakával, ale to, čo znepokojuje, je dôkaz e, pretrvávajúcich inštitucionálnych problémov, ktoré oslabujú plnenie, po, výkonnosť politiky. Vidíme napríklad nedostatočnú, neprimeranú analytickú databázu pre vypracovanie programov, nástrojov, zásahov. Vidíme veľmi slabú strategickú súdržnosť, takže naozaj máme ešte dlhú cestu pred sebou k dosiahnutiu integrovaného prístupu. Vidíme chýbajúcu koordináciu medzi partnermi a agentúrami, ktoré vykonávajú politiky. Vidíme slabé miesta v pridelovaní zdrojov vo výbere projektov a napriek úsiliu, značnému úsiliu, vidíme monitorovacie systémy, ktoré nedokážu poskytovať včas použiteľné informácie. A ako som povedal, dochádza aj k zmenám v kultúre hodnotenia, ale rozdiely stále pretrvávajú. Inštitucionálne problémy existujú všade a sú dôležitým príkladom, a máme aj dôležité príklady dobrej praxe v týchto oblastiach a máme aj príklady slabých miest. Otázka je, že prečo? Prečo sú, je, sú tu takéto pretrvávajúce inštitucionálne obmedzenia? Niektoré sa objavili už aj v predchádzajúcej debate o reforme a môžeme vidieť začiatky aj v polovici 90. rokov. Je tu niekoľko vecí, ktoré treba preskúmať v súčasnej debate. Poprvé, musíme sa znovu pozrieť na systém viacúrovňového spravovania, riadenia, spoločného riadenia, čo je silná stránka politiky, ale je aj zároveň zdrojom slabých miest. Takéto viacúrovňové riadenie je veľmi dobre opísané v Barclayho správe a jeho zmysel je tam dobre uvedený. A jedna z charakteristik efektívne fungujúceho systému viacúrovňového správovania je to, že vysoká úroveň musí mať schopnosť zabezpečiť e, efektívne vynaloženie peňazí. Je tu niekoľko bodov, ktoré si môžete potom pozrieť. Druhá vec je strategická súdržnosť, koherentnosť, súvislosť e, týchto intervencií je to výzva nielen pre európsku úroveň, ale aj pre členské štáty, kde v mnohých prípadoch chýba spoločné uvažovanie o tom, ako sa budú takéto intervencie realizovať. Vyzerá to dobre na papieri, ale realita je celkom iná. Po tretie si myslím, že sú tu veľmi dôležité otázky inštitucionálnej kapacity. Treba to skúmať. To sa zistilo už v súčasnom období a naozaj sa venuje tomu pozornosť. A je jasné, že v mnohých prípadoch intervencie sú dobre riadené, peniaze sa vynakladajú, vyučtujú, ale to je iné, než je strategicky integrovaný, súvislý, koherentný prístup. Ja myslím, že tam sú ešte dôležité kapacitné otázky, ako je otázky riadenia správy. A potom by som chcel ešte upozorniť na obmedzenú zodpovednosť, zodpovedanie sa v politike, či už na úrovni programu, kde vidíme nedostatok závažnej diskusie o tom, že prečo sa nedosahujú ciele, a zároveň vidíme aj nedostatky na európskej úrovni a v Barclays správe je odporúčanie, ktoré by som chcel zopakovať, že by mala byť aj určitá vysoká úroveň, ktorá zabezpečuje diskusiu o e, dosahovaní cieľov politiky medzi členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Kto je ďalší teda? Takže -Charles. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za pozvanie. Len veľmi stručne. Myslím si, že v budúcom období bude zásadná otázka tá, a už sa o tom aj vedie diskusia v komisii, ako aj medzi členskými štátmi, aj tu v parlamente, a síce, že či je kohezná politika ešte stále aktuálna. Vzniká tu práve tá otázka aj pridanej hodnoty. Takže ide o to, že či pridaná hodnota koheznej politiky, politiky súdržnosti je relevantná. Kedy existuje? To je naozaj nekonečná debata, ktorá sa týka politiky súdržnosti. Myslím si, že je treba pripomenúť, aby tu nevznikla nejaká nejednoznačnosť, že politika súdržnosti mala štrukturálny charakter a z dlhodoby. Nie je to politika, ktorá je viazaná na nejaké konkrétne, konkrétnu historickú ekonomickú situáciu. A nie je to ani príjmová politika. To nie sú ciele politiky súdržnosti ale je to na členských štátoch, aby, aby zabezpečovali e, kroky e, iného charakteru. To politika za nich nemá plniť. Teraz druhý bod, ešte by som chcel zdôrazniť, a všetci to viete, že za 20 rokov politika prešla dvomi veľmi rozličnými vývojovými obdobiami. Máme stále narastajúcu subsidiaritu, pokiaľ ide o programovanie a výber projektov zo strany členských štátov a regionov. A na druhej strane zvyšovanie procesu kontroly, rozpočtov, auditov, kde z dôvodov, ktoré vyplývajú zo zmluvy, má komisia e zásadnú úlohu, pokiaľ ide o výkon finančných právomocí v súvislosti s príslušnými predpismi. A takto by som si dovolil vám rýchlo pripomenúť základné fakty, ktoré by nám mohli teraz pomôcť položiť si tri otázky. Poprvé, je regionálna úroveň stále relevantná pre politiku súdržnosti? Vieme, že tu sa vedie politická diskusia o tomto aspekte. Po druhé, v súvislosti s politikou súdržnosti je stále určená na to, aby znižovala rozdiely. A tretia otázka, to bola otázka pána Bachtlera, a to je, že či a ako máme pracovať s otázkou pridanej hodnoty s, s Bachtlerovou správou. Takže relevantnosť, teraz snáď pokus o odpovede, relevantnosť regionálneho aspektu, regionálnej zložky a jej vzťah k odvetvovému prístupu. Tu máme politickú diskusiu. Dve veci vidíme hneď. Treba si pripomenúť, o čom sa tu hovorí. Únia má 27 členských štátov a dnes vychádza z toho, že väčšina, to znamená 55 regiónov, z týchto 270 regiónov má nižšie HDP. 50%, 55% má nižšie HDP. To znamená, že rozdiel, je tu rozdiel v rozvoji, v schopnosti. Tam už hovoríme o tých 75% nad, pod a podobne. To znamená, že všetci všetci sú v ťažkostiach a že celé územie Európskej únie je vlastne v situácii stiaženej konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja. Ďalej, tie regióny, ktoré sú len tesne pod priemerom spoločenstva, to je 104 regiónov. To znamená, že viac ako tretina sa nachádza v 100, 150 a, to sú, a potom naozaj konkurencieschopné regióny s porovnateľnými požiadavkami, napríklad Japonsko, Spojené štáty a podobne, tak tie sú, tých je málo, tých je len 15. Takže e, takýto je obraz, ako vyzerá debata o politickej súdržnosti medzi regiónmi e, nielen preto, aby sme teda nastolili tú vyváženosť medzi teritóriami, ale aby sme mohli aj čeliť globalizácii. Po druhé, ako vyzerá situácia z hľadiska rozdielov rozvoja e, v Únii v porovnaní s veľkými konkurentmi od 1 až po 8, v Japonsku 1 až 2 a v e, ďalších 1 až 2,5, takže tu hovoríme o odvetvových politikách vytvoriť mm, e, e, tak e, sledovať samozrejme ciele stratégie 2022. bod politiky súdržnosti, snažiť sa o znižovanie rozdielov. Lisabonská zmluva v článku 174 potvrdila, že znižovanie rozdielov je skutočne prioritou a prioritou by mala, mali byť hlavne vidiecké oblasti, ktoré prechádzajú istou reštrukturalizáciou. To je poslanie politiky súdržnosti. E, Lisabonská zmluva bola, e, vstúpila do platnosti ešte len nedávno. E, tiež sa zdôrazňuje to, že v regionálnom kontexte treba brať do úvahy regionálne špecifika. To znamená mestské oblasti, vidiecké oblasti a tak ďalej a lepšie definovať existujúci rozdiel. Vidíme, že tu v tomto bode sú dve politické alternatívy. Poprvé, jedna spočíva v tom, že prioritou by bola odvetvová politika s dvoma dopadmi, ktoré budú nevyhnutné. Poprvé, výlučné posilnenie tých hospodárskych sektorov, ktoré sú dôležité. A potom zvyšovanie rozdielov medzi regiónmi. A tá druhá alternatíva sústrediť politiku súdržnosti alebo orientovať ich na štátnu úroveň, nie na regionálnu úroveň. Ja som si prečítal, alebo teda aj vypočul eh, niečo teraz o HDP, ako je relevantné Eh, na regionálnej úrovni, ale myslím si, že to by viedlo k zníženiu eh, finančných výdavkov a myslím si, že schopnosť regionov byť eh, dôležitým partnerom predovšetkým pri uplatňovaní stratégie 2020. Myslím si, že tu by mohlo dôjsť až k strate toho, čo máme teraz. A preto si myslím, že táto stratégia orientovaná na tri rámcové ciele. Neviem, je pre to pre niekoho problém? Niektorí sa domnievajú, že znovu znárodenie by mohlo byť e, riešením pre takýto prístup. Riešenie je jednoduché. Politika súdržnosti by zmizla s tým, že sa bude hovoriť, že e, to je mm, vlastne taká celá európska, celoeurópska akcia, ale bez zásahu Európy. A potom druhá vec, vytváranie tých e, polov excelencie, konkurencieschopnosti, že tie rozdiely sa vďaka trhu e, vyrovnajú. Vieme, že toto riešenie vedie k tomu, že sa ešte posilňujú rozdiely. Už by to nebola jedno k 8, ale možno aj vyššie, vyššie číslo. Takže vo vzťahu k našim veľkým konkurentom ako USA, to by znamenalo, že by sme sa dostali ešte do horšej pozície. A tretie riešenie, o ktoré ide, to je politika súdržnosti venovaná iba štátnej úrovni a nie regionálnej, pretože politická diskusia sa vedie pri strategických voľbách a to znamená, že by vlastne vypadlo to, čo sa týka partnerstva regionálneho programovania a tiež špecifického konkrétneho financovania. Takže to zameranie, ktoré by sme si mali zvoliť, je také, že by sme mali pokračovať v už toho, čo máme, ale tiež by sme mali premýšľať nad tým, ako lepšie e, vymedziť regionálne potreby. Samozrejme, prioritou musí byť, e, musia byť naďalej regióny, ktoré zaostávajú. Finančná priorita teda E, musí tam byť e, tá priorita pre kon konkrétne kroky. A potom tie regióny, ktoré e, majú regionálnu konkurencie, schopnosť aj v oblasti zamestnanosti, ale ako to máme, alebo kde to je v Európe, to sú ľudia, ktorí sú v stiaženom postavení Takže zásah Európy pre tieto regióny nemá pridanú hodnoty, hodnotu a pritom vieme, že investície regionálne a štátne sa istým spôsobom znižujú. Preto by bolo riešením ešte znížiť alebo obmedziť aj e, zásah intervenciu Európy v tejto oblasti. Je isté, že diskusia o akomsi prechodnom období pre tých, ktorí sú už popredu, alebo teda sú, respektíve sú ďaleko, aby možno mali vystúpiť z toho rámca, to je zložité, pretože samozrejme finančná potreba bude vždy existovať. Predovšetkým v súvislosti s tým, čo už tu odznelo aj v predchádzajúcich diskusiách, je jasné, že e, dôsledky hospodárskej krízy sa prejavia a za súčasnej situácie je ťažké vedieť, do akej miery budeme musieť reagovať. Vieme, že v roku 2011 až 2012 sa určite prejaví táto kríza plnom rozsahu, predovšetkým v oblasti nezamestnanosti. Takže otázka do roku 2014 bude znieť, či okrem nejakého rýchleho zásahu budeme mať schopnosť mať aj nejaký mechanizmus, ktorý, ktorý bude nápomocný, pretože tieto regióny e, budú na tom oveľa horšie než doteraz. A potom je tu aj otázka súčasného systému v súvislosti s definovaním potrieb pre každý región, to znamená z hľadiska zohľadňovania potrieb e, napríklad v mestskom prostredí, teda mestské celky, ktoré, e, kde sa sústredujú veľké oblasti, veľká populácia, či tieto celky budú vylúčené alebo nie, potom otázka stredne veľkých miest, ako z hľadiska reštruktúry, teda E, potom aj to, tá reštrukturalizácia na vidieku a tak ďalej. Myslím si, že otázka e, koheznej politiky potrebuje veľké posilnenie, ale e, celkovo nie len nejako fragmentovanie. A potom tá tretia otázka sa týka E, dobrého riadenia alebo správy vo vzťahu k politike súdržnosti. Myslím si, že toto je nesmierne dôležitý bod a veľmi citlivá otázka, ešte zložitejšia než predtým. Nechcem tu hovoriť alebo spomínať nejaké kliše, ale myslím si, že pokiaľ ide o podstatu veci, zásadné, zásadnou vecou pre dobré riadenie je to, či otázka subsidiarity, tak ako bola postavená, je nastavená realisticky a uspokojivo. Nože odpoveď je, že nie. Otázka subsidiarity, programovanie, voľba priorít a spolufinancovanie a potom aj diskusia o výsledkoch, pretože zatiaľ sa o týchto výsledkoch až tak veľmi nediskutovalo. Hovorilo sa, že komisia teda e, urobí tú prácu za nás, že ona si musí poradiť e, s radou aj s parlamentom. Myslím si, že by sme mali diskutovať o cieľoch, ktoré si chceme zvoliť ohľadom jednotlivých potrieb. E, myslím si, že tá diagnóza nie je správna, ako povedal pán Bachtler. A preto aj nie vždy tie ciele odpovedajú e, diagnóze. Myslím si, že musíme konať poctivo, alebo teda byť, e, hovoriť úprimne, že zatiaľ členské štáty neboli plne zapojené do tohto procesu. Myslím si, že sú tu ešte niektoré veci, ktoré by si zaslúžili hĺbšie preskúmanie. A z politického hľadiska je tu aj otázka podmienenosti. Musíme o tomto diskutovať aj keď možno to sa politikom až tak veľmi nepáči. Musíme to brať ako šancu, nie ako riziko, pretože 9. mája sme veľmi dobre videli, že rozpočtová otázka sa zmení a že bude tu otázka rozpočtu, ktorá vystúpi do popredia. Takže buď budeme voliť makroekonomickú podmienenosť a dôsledkom bude to, že sa vytratí regionálne programovanie, pretože to už nebudeme potrebovať. Bude stačiť vyplniť šek eh, nejakému členskému štátu a potom ECOFIN s tým bude nakládať podľa výsledkov, eh, ktoré eh, nemajú žiaden vzťah k situácii regiónov a k regionálnym rozdielom. Takže to znamená, že by zmizla tá správa alebo tá špecifickosť politiky a no, prepojenosť na miestne a, a regionálne samozprávy, pretože v nich spočíva budúcnosť koheznej politiky. Je to ale aj súčasne šanca, pretože potrebujeme podmienenosť, ktorá bude viazaná na špecifičnosť tejto politiky. To znamená, potrebujeme vytvoriť väzbu medzi podmienkami výkonu realizácie tejto regionálnej politiky a prostriedkami, ktoré sa poskytujú a výsledkami niekoľko príkladov, ktoré nie sú vyčerpávajúce. Poprvé, veľmi často bolo treba financovať štrukturálne investície a pritom európske smernice pre životné prostredie sa netransponovali. To je situácia, ktorá platí pre mnoho členských štátov. To znamená, že uplatňovanie vykonávania európskej legislatívy by malo byť tiež otázkou ďalšej investície, ktorú predstavuje regionálna politika. Potom po druhé, potrebujeme skutočnú diskusiu o tom, ako vyzerá diagnóza regionov, ktoré majú určité HDP a o tých, kde majú 60-80 pretože to nie je rovnaké. Kalabria nie je to isté ako Estonsko alebo iná, iná oblasť. Takže treba viesť serióznu diskusiu o príčinách toho, že prečo vyzerá HDP tak či onak, prečo takto vyzerá stav zamestnanosti a podobne. Takže je naozaj treba, aby sa toto všetko riadilo nie len tým prejavom, že my vieme e, lepšie, ako sa to má doma robiť. Buď máme určité európske priority a ja si myslím, že to bolo stanovené v stratégii 2020. A potom je treba skutočne vypracovať pravidlá, aby bolo možné v určitom okamžiku urobiť vyučtovanie. A tým by som ukončil, pani predsednička. Aké sú politické prostriedky? je tu treba inštitucionálnu diskusiu, tá nebola dostatočná. Je treba, aby sme skutočne pracovali na dvoch zamer- zameraniach. Poprvé, rada, ktorá až doteraz nejako diskutuje o súdržnosti len v súvislosti s finančnými perspektívami, výhľadmi. Mal by teda existovať výbor pre hospodárskú politiku a výbor pre regionálnu politiku. To nemá nič spoločné s e, KFM. To je iná otázka, teda naozaj taký výbor pre regionálnu politiku, ktorý bude pravidelne diskutovať o strategických voľbách a o projektoch, ktoré s tým súvisia. Naozaj musíme začať inštitucionálnu diskusiu, aby aj parlament, ktorý je veľmi často v konflikte s komisiou alebo súdnym dvorom, sa nejako dohodol na otázke finančného riadenia Musíme povedať, že táto diskusia napríklad o miere pochybenia tu je skutočne vec, ktorá sa preberá neustále. Kto sa potom zúčastní tejto diskusie vidí, že je tam veľmi zložitá situácia a že sa veľmi ťažko vydáva konečný verdikt. Prečo by sme nemohli premyšľať o tom, že či komisia alebo parlament alebo obidva by mohli ten či onen členský štát vyzvať alebo región vyzvať, aby sa vyjadrili k tomu, ako robili finančné riadenia audit, pretože tu má komisia určitú rozhodujúcu právomoc, aby zbavila drámy, situácie, ktoré sú to nezaslúžia. Komisia je inštitucionálne závislá a zodpovedá za realizáciu projektov ale nemôže byť všade naraz na najnižšej úrovni, pretože regióny nesú svoju zodpovednosť. Takže otázka koncentrácie je zásadná. E, viazanie prostriedkov, tých 75 pre CO2 a regióny konvergencie s inou mierou. Myslím si, že tu musíme byť otvorení a Danuta si určite na to dobre spomína naše členské štáty a myslím aj parlament neodolali pokušeniu oslabiť koncentráciu, ktorá je uvedená v Lisabone a orientácia, ktorú sme zvolili z, zo strategického hľadiska dnes neumožňuje zdôrazniť pridanú hodnotu. Takže je naozaj treda, aby komisia, rada aj parlament sa pozreli na priority stratégie 2020 ako na tri hlavné, ako na podmienky konkurencieschopnosti, ako inovácii výskumu ľudských zdrojov, potom podmienky pre pokrok, udržateľný pokrok, to je energia, úspory energia a podobne. A po tretie, prispôsobovanie, reštrukturalizácii závislosti alebo ako sa zbaviť krízy a finančnej závislosti. To sú priority fina- e, Lisabonskej stratégie, ktoré zostávajú, sú stále dôležité. Sú to veci, ktoré riešia členské štáty doma. Ale pokiaľ ide o súdržnosť a európsku súdržnosť, tak tu musíme byť prísnejší, pretože budeme tak neúspešní ako v prípade Lisabonskej stratégie. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja sa budem venovať inému uhlu inej oblasti, než e, tej, ktorej sa venovali kolegovia. Mali by sme e, nemali by sme mať iba stanovisko priateľov regionálnej politiky, ale mali by sme zohľadňovať aj e, naozaj férovú a neférovú kritiku, pretože aj tá je zaujímavá. Ja by som chcel v tejto súvislosti spomenúť pár bodov. Prvý E, pomalá adaptácia e, nových myšlienok a ich pomalé uplatňovanie v praxi. Je tu viacero zaujímavých myšlienok. Jedna sa nazýva hospodárstvo miest a druhá ekonomia strát. A ak si Pafovú správu prečítame pozorne, tak vidíme, že ekonomia miest je veľmi dobre definovaná, navrhnutá. A keď hovoríme o tej druhej, dimenzií. Pravdepodobne eh, územná eh, eh, kohézia by mohla byť najlepším miestom na uplatnenie ekonomiky strát. A keď sa pozrieme na konektivitu, nielen tradičná infraštruktúra, ale vytváranie sieti, prekonávanie hraníc. Pravdepodobne by sme tu mali vložiť aj teda e, nejaké vedúce centra a e, e, inklúziu toho, čo vyvinuli a potom príliš pomalý vývin európskej politiky. Je kohezná politika za to zodpovedná? Veľmi málo. Alebo nie, mohli by sme povedať. Samozrejme je problémom, ako posilňovať hospodársky rast a rozvoj v Európe. A samozrejme môžeme prispieť nejakým spôsobom, pretože môžeme e, využiť všetky možnosti na to, aby sme využili e, e, rozvojové kapacity európskych regionov. Ale mali by sme mať na pamäti, že prvá verzia stratégie EU 2020 tam kohezná politika chýbala. A až po konzultáciách sa tam doplnila regionálna a lokálna dimenzia ale myslím, že iba technicky, ale nie v realite sa e, tu, e, tieto dimenzie vložili. A e, potom náklady pre príjemcov v porovnaní s výsledkami. Tu je jasné, že potrebujeme naozaj zjednodušenie, treba sa vyhýbať duplicite. Tu niečo robíme, ale asi je to príliš málo. Je tu obmedzený priestor pre inštitúcie, zmnohonásobujú sa transakčné náklady. Napríklad v Polsku to veľmi dobre vidíme, znižovať administratívnu záťaž pre malé alokácie je veľmi potrebné, to sa veľakrát spomína zvyšovať eh, administratívnu kultúru eh, v tejto oblasti. Tomu sa už venovali kolegovia predo mnou. Eh, Chýba koordinácia medzi jednotlivými politikami Samozrejme, e, sme e, na jednej strane hry a nemôžeme získať vysokú e, kvalitu koordinácie, ak ostatní partneri nemajú záujem čo sa teda navrhuje, integrované programové dokumenty, ktoré by sa týkali všetkých politík s teritoriálnym dopadom. To by bolo dobré východisko, ale sú tu problémy vidieckých oblastí aj rozvoja iných oblastí. nie sú na takom vysokom eh, mieste, na takom poprednom mieste. Ja chápem, že to je politická téma, takže preto nechceme interferovať, ale je to veľmi dôležité, obzvlášť po zmenách v roku 2007. Eh, Chýba koncentrácia eh, intervencií, zásahov. Vždy je tu taká hra, pokiaľ ide o e, rokovanie medzi komisiou a členskými štátmi. Európska komisia sa snaží e, mať krátky zoznam, členské štáty sa snažia ho predlžovať a potom neskôr je tu široká možnosť e, uplatňovania zdrojov a teda potom sú tu určité koncentrované, e, zúžené priority, nemalo by sa vlastne investovať do príliš širokého rozpetia. Kde teda chýba tá kritická masa, ktorá by mohla niečo, niečo dôležité? Nízka miera kofinancovania. Um, tuto boli problémy, pretože software a hardware regionálneho rozvoja je, e, tu sú, tu sú veľké rozdiely A tiež tu chýba ten e, multiplikačný efekt. A potom e, e, miera absorpcie, čoraz rýchlejšie míňanie prostriedkov. Samozrejme, mali by sme to uplatňovať ako jeden z indikátorov, ako rýchlo prostriedky uplatňujeme, ale je to iba číslo 3 a číslo 1 a 2, efektivita, a dvojka ehm, by mali byť tie výsledky, takže tieto mm, ďalšie veci treba tiež zohľadňovať, nielen rýchlosť, ako sa prostriedky vy, e, nakladajú. A potom aj e, ekonomické modely sú dôležité. A potom e, nefungovanie v oblasti výberov projektov. Je to ďaleko od Európskeho parlamentu, ale je to dôležitá téma, pretože to je to najviditeľnejšie pre verejnosť pretože to vidia vo svojich mestách, v regiónoch. Takže, ak budeme dostatočne silní, aby sme presadili algoritmy transparentnosti postupov, vždy, keď sa niečo divné deje, aby sa e, dostatočne silne e, a včas intervenovalo, to by bolo dobré. A potom um, sú tu aj e, dôležité výmeny, e, názor výmeny najlepšej praxe, odpoveď na nejaké krízy, evaluácia pilotných projektov, takáto kultúra. To je to, čo potrebujeme. Je tam viacero e, takýchto tém a ja si myslím, že by sme ich mali osvetliť a podľa toho natáhnuť systém a e, vypracovať si zoznamy Ehm, podľa ktorých by sme potom mohli postupovať pri riešení problémov. Ale ako už Žan ehm, povedal, mali by sme mať na pamäti ehm, to staré dedičstvo, e, ktoré sa pretavilo do e, zmluv a to je nasledujúce. Potrebujete tu mať úlohu regiónov v tejto politike. Ehm, to je ich sila, kohézia je cieľom, eh, by mala byť cieľom tejto politiky. Celoeurópske ciele tejto politiky by sa mali týkať všetkých regiónov. Európska pridaná hodnota tejto politiky je dôležitá, mala by to byť dôležitosť pre integráciu. Táto politika by mala byť čo najbližšie k občanom ehm, networking je dôležitý a takisto aj dlhodobosť eh, politik. Ak by sme si tu stanovili nejaký e, e, set e, latiek, tak na základe tohto by sme mohli urobiť nejaké zmeny. Ďakujem pekne za pozornosť. A posledným rečníkom je Jean-Marie Rousseau. Ďakujem, pani predsedníčka, ďakujem. Neviem, či ma je dobre počuť, lebo som možno trošku ďalej od mikrofónu. Pokúsim sa naozaj dodržať rečnícky čas aj preto, aby eh, som teda vychádzal z tej osnovy, ktorú ste nám eh, načetli vo svojom eh, návrhu pozičného dokumentu Výboru pre regionálny rozvoj, pokiaľ ide o budúcnosť politiky súdržnosti. A ďalej aj preto, že sa pokúsim stručne poukázať na vzťah medzi európskou politikou, a ďalšími politikami, ktoré e, som mal možnosť pozorovať na celosvetovej úrovni. Takže nebudem hovoriť iba o Spojených štátoch. Mal som aj možnosť zaoberať sa čínskou politikou v oblasti regionálneho rozvoja. Um, a teraz spomenul by som aj podporu inovácií. Ehm, spomeniem aj niekoľko konkrétnych príkladov. Takže máme tu tú osnovu tých 23 eh, bodov. Ja sa obmedzím vás na 7 eh, základných, z nich, ktoré mi pripadajú veľmi pozitívne, práve preto, že umožňujú um, vychádzať z nejakej optimalizácie um, nášho postupu rozvoja regiónov. Najprv budem hovoriť o politike súdržnosti z hľadiska rozdielnosti rozmanitosti regiónov, pretože to je veľké bohatstvo Európy a nemali by sme eh, to v politike súdržnosti opomínať. A potom budem zdôrazňovať výskum a vývoj, ich úlohu, aj úlohu inovácií v oblasti rozvoja území. A potom budem hovoriť o hlavných smeroch, ktorými by sme sa mali vydať, pokiaľ ide o e, zavádzanie politík alebo e, postupné ukončovanie politík, e, kde sa možno ukáže, že by sme naozaj mali pomýšľať nad tým, že na povrch tu vypláva určitá nová skupina regiónov. Pokiaľ ide o politiku súdržnosti e, vo vzťahu s územím, a teda pokiaľ tu je určitý negatívny vplyv na rozmanitosť, politika súdržnosti by nemala nutne znamenať jedinú jednotnú politiku pre všetky regióny s tým, že by sa neprehliadalo na ich e, špecificitu, e, aj keby teda išlo o regióny, ktoré majú stiažené podmienky. Je potrebné využiť súčinnosť medzi politikou súdržnosti a odvetvovými politikami, ktoré sa e, vypracovávajú prierezovo naprieč celou Európou. A tiež treba zohľadňovať aj väzby, ktoré je možné urobiť medzi týmito polmi excelentnosti a regiónmi, ktoré um, trošku meškajú v rozvoji aj za pomoci DG Regio a Interreg, kde by bolo možné už vopred zapojiť regióny do určitého spoločného celku. Práve tie regióny, ktoré už sú pokročilé, aj tie zaostávajúce, a zistiť, aké možnosti tu sú pre tie zaostávajúce, aby sme ich viac podporili. K tomuto bodu by som chcel povedať, že obvykle Čínu e, považujeme za krajinu veľmi monolitickú, ktorá sa teší um, z možností uh, veľkých exportov za nízke náklady, ale v Číne je veľmi rôznorodná politika rozvoja určitých provincií a um, roz, ich rozvoja, teda v porovnaní s rozvojom veľkých miest. A tu by som chcel povedať, že pokiaľ ide o rozvoj, tie prvky, ktoré sa v Európskej únii podporujú, sa takisto podporujú aj v Číne s tým, že provincie majú určitú autonómiu a môžu teda navrhovať určité rozvojové projekty. A tým je možné výrazným spôsobom napomáhať eh, rozlišnému osobitnému vývoju. Tiež budem hovoriť o významné politiky inovácie a dopade tejto politiky na eh, územia. Chcel by som pritom zdôrazniť eh, kľúčové ciele v oblasti rozvoja. A je teda pokiaľ ide o vedecké poznatky. Chcel by som zdôrazniť ústrednú úlohu, ktorú by regióny mali zohrávať pri prevádzaní stratégie Európskej únie, pokiaľ ide o cieľ 2020. Budem hovoriť o prostriedkoch, ktoré by ju umožnili e, optimalizovať tým, aby sa e, vlastne zlepšili e, postupy phasing in a phasing out, aby sa teda mohlo uvažovať aj nad vytvorením novej skupiny regiónov. Myslím, že by bolo účelné uvažovať nad tým, že určitá skupina regiónov by sa mohla považovať za nastupujúcu z hľadiska systému regionálnych inovácií. A uvediem dva konkrétne príklady. z generálneho riaditeľstva Európskej komisie, jedna iniciatíva DG Regio, tá sa týka vyhodnocovania politik 26 eh, eh, francúzských regiónov z hľadiska regionálnej inovačnej stratégie. To mi prípada zaujímavé, pretože je možné takto merať, ako eh, sa stanovila politika na regionálnej úrovni a pomáha regiónom využívať inovácie aj politiku pre výskum a vývoj. E, ďalším príkladom je generálne riaditeľstvo pre podniky. Tam je program Topovskin, ktorý e, umožní využívať súčinnosť, e, vertikálnu súčinnosť medzi európskou, národnou a regionálnou a lokálnou úrovňou, aby sme podporovali tento rozvoj a tá prierezová súčinnosť e, medzi e, DG Európskej komisie, teda DG Regio, ktoré využíva štruktúrálne fondy, ale aj generálne pre podniky a výskum. Tie sa tiež e, e, zaoberajú propagáciou regionov a podnikov pomocou inovácií. Týmto bodom by som chcel skončiť. We have around 15 minutes for the... Máme ešte 15 minút pre túto diskusiu teraz a chcela by som informovať kolegov, ktorí nevedia o tom, že experti budú prítomní aj na našej diskusii v pracovnej skupine o budúcnosti kohoznej politiky, e, ktorú povedieme dnes. Takže ak by nejakí kolegovia chceli už teraz položiť nejaké otázky, môžu, ale je to možné aj potom popoludní. Pán Kursky e, sa už e, prihlásil o slovo, takže nech sa páči.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 Musím, ja musím povedať teraz, že pochádzam z e, krajín, ktoré e, e, vstúpili do EÚ v roku 2004. A ako taký teda mám určité obavy v súvislosti s tým, že niektorí experti hovoria, že prioritou EÚ je podporovať inovácie a nové technológie. Podľa nášho názoru, názoru teda krajín, ktoré desiatky rokov boli za železnou oponou a nemohli sa rozvíjať normálnym spôsobom, nemohli napríklad využívať podporu Marshallového plánu. Ehm, je teda, ehm, ak, má byť inova, eh, ak majú byť inovácie a eh, tech, eh, technické inovácie vysvetlením, veľmi slušným vysvetlením, že peniaze vlastne ehm, potečú do starých členských štátov nejakými zadnými e, vrátkami. A teda, e, že vlastne prejdú nejako e, cez kohezný fond, ktorý vlastne mal umožniť novým členským štátom, aby sa dostali na rovnakú úroveň, ako sú tie staré. A rovnakú obavu máme, pokiaľ ide o originálnu pôvodnú verziu e, stratégie EU na rok 2020 ktorú eh, Barazov tým prezentoval. Tam sa tiež dôrazňujú inovácie, nové technológie eh, na úkor kohezných projektov, eh, ktoré mali slúžiť konvergenčným kritériám a konvergenciou. Myslím, predsa posilňujeme rast a zamestnanosť. A napriek tomu, že tu došlo k značnému pokroku, Eh, je tu tendencia, že eh, disparity medzi jednotlivými regiónmi 27 členských štátov narastajú, čo môže viesť k teritoriálnej segregácii napokon a môže to ešte prehlbiť rozdiely medzi tými chudobnými regiónmi, obzvlášť tých krajinách, ktoré vstúpili do EÚ pred šiestimi rokmi, ktoré ešte stále nevyužili zdroje e, e, a pritom je tu obrovský potenciál, ktorý by mohol posilniť e, celú EÚ a jej rast. A e, vlastne mohol by to využiť celý jednotný e, trh. Takže je tu potrebné všetko možné. Toto si ale vyžaduje aby sme zachovali si tu tie isté kohezné priority v rozpočte EÚ. Momentálne sú na druhom mieste v rozpočte a chcel by som ešte povedať, že Európsky parlament e, podporuje túto e, uniformnú, no, flexibilnú, kohesnú e, politiku, ktorá bola veľmi dobre prispôsobená ehm, tomu, aby sme čelili takým výzvam ako demografické problémy, globalizácia a tak ďalej. Kohézia je najdôležitejším pilierom, ktorý posilňuje e, sociálnu aj hospodárskú kohéziu, pretože pre, počas viac než 30 e, e, rokov naše krajiny boli oddelené železnou oponou. A nebolo to z našej vôle, samozrejme, a je v záujme nás všetkých, aby sme to čo najrychlejšie dobehli. A ke, potom EÚ ako celok bude môcť urobiť tento veľký krok a koncentrovať sa na inovácie a nové technológie. Ale ja si myslím, že tento krok by teraz prišiel priskoro a mohol by viesť tomuto novému syndromu Európy dvoch rýchlostí. Takže my by sme boli za zachovanie tejto koheznej priority v rozpočte čo chápeme ako e, podporu e, teda e, rozvoja a za tým účelom, aby sa znížili rozdiely medzi týmito dvoma časťami EÚ. Pán Van Nistelrooy, ďakujem. Pani predsednička, spomenula sa otázka um, načasovania, či je to priskoro alebo nie, alebo či nadišiel ten uh, bod. Teraz už diskutujeme o roku 2013 až 2020 či je teraz priskoro alebo nie, neviem. Jednoducho nadišiel čas, aby sme diskutovali o novej architektúre. Mám dve otázky k novej zmluve a teritoriálnej dimenzii a teritoriálnej kohézii. Nemôžeme sa na to pozrieť z inej strany ako spravodlivé e, e, pre rozdelenie v EÚ medzi regiónmi a národmi by mohlo vyzerať. E, stále znova počúvam, že tento nástroj nemusí byť až tak ideálny a že teritoriálna kohézia by možno mala podporovať geografickú súdržnosť. Na jednej strane je tu e, e, vyššia koncentrácia, to akceptujeme, a na druhej strane je potrebných aj viac informácií a kooperácie. E, treba si zaslúžiť peniaze, ktoré sa na nejakom inom mieste potom uplatnia. A ďalšia otázka. Mňa zaujalo veľ, veľmi to, čo povedal posledný rečník. Zdá sa, že tu existujú nové modely. Ja som ich ešte nikdy nevidel. Integrovaný prístup celý rád e, generálnych raditeľstiev. Zdá sa, že sa venujú novým možnostiam na komisii, ktoré e, by tu mohli vzniknúť, takže možno sa dá dohodnúť s jednotlivými členskými štátmi, ale región, ktorý nemá žiadnu vlastnú víziu, Eh, integrálneho rozvoja a nesplňa minimálne požiadavky na realizáciu projektov, ako napríklad v oblasti miest, eh, vidieka, nových iniciatív ako inovácie, výskum a vývoj, ako eh, sa títo majú chytiť, ako majú vlastne E, to zrealizovať. Ak to niekto považuje príliš zložité, tak sa nemusí zúčastňovať programov, ale tí, ktorí by sa radi zúčastnili e, tohto integrovaného prístupu, aby boli e, trvalo držateľnejší, zelenší, na špičke inovácií, vývoja, výskumu, technológií. To chce, by mal mať možnosť sa zúčastniť. aby som si rád vypočul z vašej strany, ako to máme dosiahnuť. I len niekoľko bodov na objasnenie, čo sa týka regionov Európy pod 55% a pod 75% HDP. Ja by som chcel trošku objasnenie v týchto číslach a potom aj tie regióny Európy, teda e, chcel by som viac podrobností ohľadom týchto regiónov a týchto e, čísel. E, tie fondy, ak by sa napríklad nevyužili v jednom regióne, mohli by byť presunuté do nejakého iného regiónu v tejto krajine. Myslím, že ak by sa to urobilo, to by mohlo viesť eh, k navýšeniu nákladov v niektorých eh, projektoch a potom eh, by možno len vláda povedala, že teda toľko prostriedkov sa nevyužilo a využili by sa o tom nejakým iným spôsobom. Takže je tam isté také riziko. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím si, že je nesmierne dôležité zaručiť, že tu a teraz hovoríme o, budúcnosti koheznej politiky, ale celkovo v širokom rozsahu, nielen v kontexte EU eh, e 2020, eh, ale aj o, o diskutovať o potrebe všetkých koordinácií všetkých politík v EÚ. Samozrejme sú určité nejaké nedostatky a tiež vychádzajú aj z toho, o čom ste hovorili. Eh, takže naozaj mňa táto diskusia veľmi inšpirovala aj to, čo povedal to, čo povedal pán Kursky, e, my ako nový členský štát máme isté problémy spojené s infraštruktúrou, napríklad dopravná infraštruktúra, ale aj ekologické problémy. A to je všetko veľmi dôležité. V tomto e, dosť zaostávame. Takže keď hovoríme o 2013 až 2020, o tom období, Eh, určite nemôžeme očakávať, že sa nám to dovtedy podarí, ale aspoň eh, potrebujeme nabrať správny smer. Musíme inšpirovať regióny, ako aj členské štáty, aby sme zaručili, že čo sa týka infraštruktúry, v budúcom období eh, budú aktívnejší. Samozrejme, sú tu veľmi veľké výzvy, napríklad to niečo, o čom my veľmi často hovoríme na výbore, tzv. medzinárodná globálna konkurencia, nielen Čína, ale aj ďalšie rýchlo sa rozvíjúce krajiny. Musíme určite definitívne povedať áno inovácii, vzdelávaniu, novým eh, ekologickým technológiám. Eh, obavy mám len v situácii, keby sme sa do toho pustili veľmi neskoro, preto už sme povedali, že istým spôsobom zaostávame, čo sa týka výdavkov do nových technológií, vzdelávania a tak ďalej. Takže ak nedostaneme silnú podporu od EÚ teraz, tak budeme mať problém potom to dohoniť. E, napríklad to, čo povedal pán Šlachta, možno, že vy máte nejaké štatistiky, nakoľko by sme zaostávali. A prepašte teraz, že teraz robím rozlíšenie medzi starými a novými členskými štátmi, ale nakoľko zaostávame momentálne a čo sa a aké sú záruky tej finančnej podpory a koľko by sme museli nájsť, aby sme e, dobehli vyspelé štáty, čo sa týka inovácií, moderných technológií, predovšetkým ekologických technológií. Pretože ja určite si o to robím obavy a neviem, nepoznám odpovede, ale pre všetkým, čo sa týka infraštruktúry, tam nám chýbajú prostriedky. Ešte veľa musíme e, urobiť myslím si, že minimálne trikrát e, e, sme na tom horšie než vyspelé štáty, čo sa týka aj moderných technológií, takže takýto je môj názor. E, poprosím odborníkov o zodpovedanie týchto otázok. uh, first of all, thank you uh, for those, uh, the... Ďakujem za tieto príspevky. Dovolte, aby som reagoval na niektoré body, ktoré tu zazneli. Súhlasím s tým, čo povedal pán Kursky v súvislosti s dôrazom na inovácie a vzťah s e, Európa 2020. Áno, bolo tu e, nebezpečie prístupu z hora nadol, ktoré by ohrozilo regióny a ich určenie priorit. A toto sa zistilo a rozoznalo, myslím, aj v Barkerovej správe ktorá hovorí o diferenciovanom prístupe k dôrazu, ktorý sa kladie na priority na úrovni EÚ v rôznych typoch regionov. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Nisleroy, tak ja si myslím, že prístup teritoriálnej súdržnosti poskytuje nový priestor na nový spôsob uvažovania, hlavne pokiaľ ide o tvorivosť a pružnosť v tom priestorovom rozmere. Vidíme určitý posun týmto smerom v iniciatívach týkajúcich sa makroregiónov, sietí a iných priestorov, ktoré sa týkajú územnej spolupráce, ako aj na miestnej úrovni cez iniciatívy ako líder alebo urban v minulosti. Zaujímavé si pozrieť aj vývoj v národných regionálnych politikách vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve. A ja si myslím, že je priestor na povzbudzovanie takéhoto prístupu, ale je dôležité, aby tieto priestory boli definované z dola nahor a nie z hora nadol. A napokon, pokiaľ ide k tomu, čo povedal pán Kelly, o prenose, transfere nevyužitých prostriedkov na iné oblasti. Ja by som s tým súhlasil. Máme určité skúsenosti, kde bola snaha bývalé tie rezervné systémy v predchádzajúcom období a každá krajina sa rozhodla proti takémuto prístupu. A táto rezerva sa využila v rámci programov, takže nevyužité prostriedky sa previedli medzi oblastiami zásahu intervencie v danom programe. Oh, uh, Poprosím vás o stručnosť, pretože tlmočníci budú musieť o chvíľu odísť. Uh, ďakujem pekne za zaujímavé pripomienky. Len uh, dve veci. Poprvé, to, čo povedal pán Van Nistelrooy, veľmi dôležité. Mali by sme teritoriálnu súdržnosť brať ako istú príležitosť, pretože môžeme e, vniesť závan nového čerstvého vzduchu do tejto politiky, takže toto je výhoda a myslím si, že pri implementácii e, územnej súdržnosti Mali by sme rozmýšľať nad všetkými rozmermi súdržnosti, aj environmentálnou eh, a tak ďalej. To by sa malo tiež eh, implementovať. A druhá poznámka, eh, mali by sme sa vyhnúť pasy toho, že by sa to stalo istým getom pre chudobných, veľkí kritici hovoria o troch oblastiach, kde kohezná politika je dôležitá. To je tradičná infraštruktúra, pretože ešte stále sú regióny a miesta, ktoré sú izolované, potom veľmi e, extrémne chudobné oblasti a potom cezhraničná spolupráca, pretože je nemožné nájsť e, naozaj lepšie miesto pre túto e, politiku. Ak by sme sa dostali do tejto pasce, e, tak e, by to mohlo byť ohrozené a možno Žán ešte by k tomu mohlo niečo doplniť. Keď hovoríme o súdržnosti, na úrovni štátu sme úspešní, vlády sú spokojné, ale na regionálnej úrovni Ehm, možno dobrí štatistici ehm, by e, s tým e, mohli nejako, by to mohli nejako zakamuflovať, že buď sa k tomu, buď k tomu dochádza, alebo teda len na nejakej menšej úrovni, ale vo veľkých krajinách vidíme veľmi rýchlo rastúce rozdiely a to je kľúčové. Otázka je, či je to náš problém alebo nie. Ďakujem. Naozaj máme už iba jednu minútku pre každého rečníka. Pani predsednička, pokiaľ ide o tie regióny, podľa posledných čísel Eurostatu, euro, e, regióny pod 75 HDP, 68 27 z toho z tých ďalších regiónov 75 až 100 67 na 82 v 15 až 4 v tých nových 12 členských štátoch, čiže veľké množstvo 30 je pod hranicou 100 až 150 to znamená, že veľmi vysoká výkonnosť alebo plnenie 101 regiónov, 87 15 a 3 v Čiže 104 e, je v takej veľmi priemernej situácii tiež veľmi stručne. Chcel by som povedať, že teda vyjadriť sa k potrebe cezhraničnej spolupráce, ktorá by nechala stranou všetky tie regióny, ktoré sú istým spôsobom izolované a že by sa to malo riešiť skôr formou nadnárodnej spolupráce. Chcela by som ešte informovať kolegov o rozhodnutí na stretnutí koordinátorov E, e, predseda, predsednička bola potvrdená ako spravodajkyňa pre Madejru a, Azory. Tá správa o implementácii o, o, smernici o službách, to je skupina liberálov, o, zjednodušenie výskumného rámcového programu, to je skupina EPP. Potom sme sa dohodli na tom, že rozhodnutie sa príjme e, do 6. večera v pondelok. Čo sa týka e, a bude to predstavovať základ pre oktobrové plenárne stretnutie. Tiež sme sa dohodli pričleniť 7 e, teda 6 správ z vlastnej strany, jednu správu o implementácii, o, o stratégii 2010 a potom cieľ 3, to je tiež pridelené. PP, sociálni demokrati dostali správu o synergiách medzi štruktúrálnymi fondami. Demografická správa, ďalšia správa pridelená tiež socialistom a demokratom, absorbčné e, programy ALDE a ECR e a potom mestské oblasti kolegovia za zelených a e, tie presné témy Zašleme vám samozrejme informácie o tomto a tiež by som ešte chcela povedať, že sme sa dohodli Eh, hovoriť o sankčných mechanizmoch na základe návrhu ALDE na jednom z nadchádzajúcich stretnutí a potom ústna otázka týkajúca sa stretnutia to v Tolede rady. Eh, o tom budeme hovoriť na nasledujúcom stretnutí v júni. Chcela by som sa veľmi srdečne poďakovať našim odborníkom za túto plodnú e, diskusiu. E, samozrejme, ďakujem našim e, hosťom a e, ukončujem naše dnešné stretnutie. Ďakujem aj tlmočníkom.